Dobrý deň, kolegyne a kolegovia. Takže budeme pokračovať v práci. Včera sme mali popoludnejšie stretnutie, potom bol seminár o rokovaniach o e, budúcej dohode medzi Spojeným kráľovstvom a e, Európskou úniou a e, v podstate kapitoly, ktoré sa týkajú našej pôsobnosti LIBE. No a teraz do poludnia do 11.50 e, je naplánované hlasovanie. Samozrejme, my vždy dohliadame na ten časový rámec. Máme hlasovaciu dobu, ale najskôr e, potrebujeme hlasovacie karty, to odporúčam a nechajte si ich doniesť, ak ich nemáte. A po druhé, do tej doby budú E, samozrejme prichádzať e, ďalší poslanci na toto zasadnutie Libe a mali by sme byť pripravení e, na to, aby to bolo presne o 11.50. Ale teraz začneme bodom 7, to je súčasný stav rokovaní o vykonávaní readmisných dohod a dojednaní EÚ. Vypočujeme si prezentáciu komisie a potom koordinátori budú hovoriť a spravodajca, tieňoví spravodajcovia o tejto otázke. Takže komisia nám poskytla písomné informácie o prebiehajúcich e, rokovaniach, o budúcich e, rokovaniach a e, vykonávaní readmisných dohôd. No a tieto dokumenty s tretími krajinami majú zvýšiť efektivitu návratov readmisí a toto treba lepšie monitorovať a skúmať Takže si vypočujeme e, pani Pariet a e, tej chceme poblahoželať e, k novej funkcii na DG Home a to v mene všetkých členov výboru LIBE. Chceme vám zaželať veľa úspechov v nasledujúcich rokoch, takže máte slovo tak na 10 minút a potom bude e, hneď priestor pre diskusiu, takže vás vítame a opäť e, blahoželáme vám. Vážený pán predsedajúci, ďakujem vám veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za toto privítanie na dnešnej schôdzi, ďakujem vám aj za e, blahoželanie. Určite budem potrebovať podporu v tejto práci a skutočne s vami rátam, aby ste nám pomohli Hm, posunúť sa vpred v, tomto, v tejto e, zložitej agende. Ja som tu dnes prvý e, raz, hoci tu poznám niekoľko tvári, som rada, že vás opäť vidím. A ja by som na začiatku e, chcela povedať ešte to, že si želám veľmi dobrú spoluprácu s vami a určite rada prídem tak často, ako to bude možné a potrebné, aby sme mohli spolu diskutovať e, o rôznych otázkach. Našim cieľom je e, postupovať čo najtransparentnejšie a poskytnúť e, čo najviac objasnení a aktualizácií, ako len to bude možné. Takže dnes som sa rozhodla začať ten dialog s tou naj E, zložitejšou témou návrat tých, ktorí nemajú právo zostať v EÚ a povinnosť krajín pôvodu prijať týchto ľudí. My sme sa už zo skúsenosti poučili, aké je dôležité, aby sme mali komplexný a integrovaný e, prístup k otázkam migrácie a k tým problémom, ktoré s tým súvisia. A Európska únia podporuje e, prístup k migrácii na základe spoločných hodnot a zodpovedností a zároveň chce riešiť tie základné príčiny, E, nelegálnej migrácie 224 e, e, programov dnes v jednotlivých regiónoch až v vrátane Afriky boli schválené a hodnota je 4,4 miliardy eur. A my takisto sme zlepšili a snažíme sa zlepšiť riadenie migrácie, bojujeme proti pašovaniu migrantov za záchranu životov, Eh, viac než 68 eh, tisíc bolo zachránených na mori a 32 eh, tisíc v nigerskej pušti od roku 2015. Európska únia poskytuje aj alternatívy nelegálnej migrácii vo forme legálnych spôsobov pre celý rad E, cieľov migrácie a presídľovanie. Viac než 67 tisíc ľudí už bolo takto e, presídlených v jednotlivých štátoch EÚ od roku 2015. No a ešte by som chcela hovoriť o špecifických potrebách tých, ktorí e, sú vysídlení v dôsledku konflikt, konfliktov a vojen. Takýto komplexný prístup znamená, že ak občan tretej krajiny nemá právo na akúkoľvek formu ochrany alebo nemá právo na to, aby zostal, tak musí byť dôstojným spôsobom navrátený do svojej krajiny pôvodu. To znamená, aby sme toto vedeli urobiť, potrebujeme efektívne postupy na azyl a návraty a zabezpečiť, aby tretie krajiny takisto pri si spolupracovali, ak legálny a ak tí migranti, e, nelegálni migranti nespolupracujú, stratia alebo e, schovajú e, svoje pasy, tak my rátame so spoluprácou tretich krajín pri návrate týchto občanov. Takže ja chcem zdôrazniť, že readmisia všetkých týchto občanov je povinnosťou podľa medzinárodného práva a vzhľadom na to nepotrebujeme žiadnu konkrétnu dohodu. Ale keď tá spolupráca nefunguje, tak nemôžeme zabezpečiť, e, že skutočne tá tretia krajina potvrdí svoju, svoj politický záväzok, aby spolupracovala na jednoznačných postupoch. A takisto podľa mňa je dôležité pripomenúť, že legislatíva EÚ zabezpečuje, aby sa návrat realizoval až po individuálnom vyhodnotení jednotlivých prípadov máme mm, e, solidnú legislatívu, e, jednak unijnú aj národnú, ktorá obsahuje právne zábezpeky pre všetkých navratilcov, vrátanie posúdenia rizika e, neodmietnutia. A v roku 2018 komisia vykonala revíziu právneho rámca, aby to bolo efektívnejšie a samozrejme sa snaží zabezpečiť plné rešpektovanie ľudských práv. A Európska únia teraz má 23 readmisných nástrojov, ktoré e, fungujú a tie e, e, sa realizujú v spolupráci s tretimi krajinami a členskými štátmi. 17 dôvod a 6 u do, do, do, dojednaní. A ak bude parlament súhlasiť, budeme mať ďalšiu readmisnú dohodu s Bieloruskom čoskoro. Vážené poslankyne, poslanci, určite už ste mali e, možnosť oboznámiť sa s podrobnosťami aktuálnej situácie na základe aj listu, ktorý som vám nedávno poslala. A od, odkedy sa naposledy e, v júni 2018 o tejto otázke diskutovalo, komisia sa snaží využiť každú možnosť e, na nastolenie dialógu a rokovaní o readmisii s tretimi krajinami ale nový nástroj, žiadny nový nástroj zatiaľ nebol e, vypracovaný. My naďalej pracujeme aj na implementácii tých e, dohod a e, dojednaní, ktoré už fungujú. Máme 20, za sebou 23 spoločných výborov a 6 pracovných skupín. Takže teraz budem hovoriť o implementácii tých existujúcich dohôd a ujednaní, dojednaní spolupráca o readmisii so krajinami Západného Balkánu. E, príjemcami e, e, sú tí, ktorí sú v predprístupových jednaniach a tie výsledky sú veľmi dobré. Krajiny východného partnerstva Gruzia, Arménsko, Azerbajčan, Moldavsko, Ukrajina takisto zaznamenali vysokú mieru návratov za posledné roky a členské štáty e, hovoria o operačných e, problémoch e, s Ruskom, ale aj napriek tomu sa miera návratov zvýšila. Sri Lankské úrady v Kolombe spolupracujú pri readmisii, ale odrazilo neodrazilo sa to na zvyšujúcom sa počte riad vo februári sa spustí elektronická platforma, ktorá by mala výrazne zlepšiť túto situácia, situáciu. Pakistán je dôležitou krajinou pôvodu a e, v tomto prípade sa nerešpektujú časové harmonogramy a e, nie vždy e, sú tie postupy odôvodnené. Systém riadenia readmisí, ktorí teraz majú Štyri krajiny k dispozícii už zaznamenal e, výrazné zlepšenie a e, uvažuje sa o tom, že by sa v prípade Pakistanu tento systém rozšíril na všetky krajiny EÚ. Pokiaľ ide o Turecko a readmisnú dohodu, e, Turecko, ako viete, trvá na tom, že nebude uplatňovať ustanovenie o občanoch tretích krajín, kým nenastane liberalizácia víz pre Turecko. Takže tá spolupráca e, e, od roku 2016 e, a od stretnutia výboru pre readmisiu je taká, že je ťažké vyhodnotiť kvalitu tejto spolupráce s Tureckom. Komisia naďalej poukazuje na potrebu implementovať túto dohodu v celej šírke a vo vzťahu k všetkým európskym, krajinám Európskej únie. Vzhľadom na to, že narastol počet príchodov cez grécku hranicu, pozemnú hranicu, Komisia vyzvala Turecko, aby obnovilo e, spoluprácu aj na základe bilaterálneho protokolu o readmisii. A pokiaľ ide o e, Kapverské ostrovy, E, napriek nízkej miere návratov sa zaznamenalo výrazné zlepšenie spolupráce a Kapverské ostrovy sú jediná africká krajina, s ktorou máme readmisnú dohodu ako Európska únia. Spolupráca s Etiópiou e, v nadväznosti na dohodnuté readmisné postupy e, sa ukázala ako ťažká v prvom roku, ale politické záväzky zo strany orgánov by mali začať prinášať výsledky. Um, pobrežie slonoviny. E, na začiatku to bolo pomalejšie, pomalšie, ale e, postupne sa tá dynamika pozitívne e, začala zvyšovať a Gvinea, tam tie výsledky sú takisto pozitívne a používajú sa osvedčené postupy v rámci dojednania, hoci počet návratov je stále pomerne obmedzený. Gambia to je prípad e, sám o sebe. Tam sú osvedčené postupy, dobré postupy pri e, identifikácii a návratoch a uplatňujú sa od roku 2018, ale gambijské úrady sa v marci 2019 rozhodli zaviesť moratórium na všetky návraty Mm, z EÚ vzhľadom na obmedzené kapacity. Komisia DAS, e, členské štáty sa snažia rokovať s Gambiou a je niekoľko projektov na zvýšenie kapacity, ktoré sa momentálne realizujú. A pokiaľ ide o ďalšie e, dohovory, e, dojednania spoločne s Afganistanom, napríklad sa ukázalo, Eh, že je možné snížiť eh, mm, migráciu z Afganistanu a zjednodušiť eh, readmisný proces a členské štáty sú v zásade spokojné s implementáciou tejto dohody. No a napokon napriek relatívnemu počtu a oneskoreniam pri readmisiách E, členské štáty aj napriek tomu teda hodnotia pozitívne spoluprácu s Bangladežom, ako aj e, e, politickú vôľu zefektívniť jednotlivé postupy. No a pokiaľ ide o prebiehajúce rokovania, rokovania o readmisii, readmisných dohodách s Čínou, spoločne s rokovaniami o dohode o e, uľahčení vydávania víz. Toto všetko sa odvíja pomaly. V roku 2018 sa diskutovalo na technickej úrovni, ale počas celého roku 2019 e, sa diskusia pozastavila vzhľadom na prebiehajúce voľby v jednotlivých krajinách. E, rokovania s Marokom sa možno obnovia v budúcnosti e, v rámci intenzívnej spolupráce medzi Európskou úniou a Marokom v rámci strategického partnerstva. Ide o to, aby sa tretie krajiny naďalej podielali na rokovaniach e, a zapojili do e, efektívnych a úspešných schém Vyvážené partnerstvo je východiskom pre prístup Európskej únie k rokovaniam tak, aby sa zohľadňovali potreby tretich krajín. Ale na zabezpečenie plnej spolupráce tretich krajín Európska únia musí zmobilizovať všetky svoje nástroje a o tom už opakovane v minulých rokoch hovorila Európska rada a to s osobitným e, dôkazom na obchodné politiky a vízové politiky. Nedávno aktualizovaný vízový kódex, ktorý nadobude platnosť e, o niekoľko dní, prepája mieru spolupráce tretich krajín pri readmisii s vydávaním a politikami vydávania víz, tak aby sa zabezpečila pozitívnejšia alebo restriktívnejšia implementácia niektorých ustanovení vizového kódexu v závislosti od spolupráce. A toto je dôležitý krok, ktorý e, zvyšuje počet nástrojov, projektov a sietí, ktoré už existujú na podporu readmisie, napríklad e, e, elektronické platformy na riešenie prípadov, výmena pracovníkov, technické semináre na školenie a vzdelávanie operačných pracovníkov a podobne. A skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že e, kontinuálne monitorovanie a zacielená podpora sú potrebné na to, aby nástroje na readmisiu skutočne prinášali e, dobré výsledky. E, Potrebujeme naďalej príslušné stimuly, tie sú kľúčové. A ja sa spolieham na vás v nadchádzajúcich mesiacoch v kontexte nášho holistického prístupu k riadeniu migráciu, Ehm, musíme taktiež spolupracovať s tretimi krajinami, musíme budovať silné partnerstva a členské štáty musia riadne implementovať dohody a iné ustanovenia. Ako viete, Komisia čo skoro predstaví nový eh, pakt o migrácii a azyle, no a readmisia a návraty budú súčasťou tohto paktu. To je všetko a teraz už čakám na vaše otázky, pokúsim sa na ne odpovedať. Mám tu aj kolegu, pokiaľ by vás zajímali ďalšie informácie, keďže som ešte na svojej pozícii nová a pokúsim sa hovoriť čo najkomplexnejšie, ale potrebujem ešte aj technickú podporu. Ďakujem. Ďakujeme pani Paria. Prajme vám všetko dobré v práci. No a teraz začneme už poslancami, ktorí sa chcú vyjadriť. Najprv obvykle kolo koordinátorov a potom prídu zvyšní poslanci. Ale chcel by som podať pani Paria ešte z kraja. Nuž, čo je dôležité? Hovoríme o návratoch, o readmisiách a zásadná vec je to, že nám ide o to, že treba bojovať proti falošným správam, dezinformáciám, klamstvám, ktoré bránia nielen pochopeniu, ale aj riadeniu otázky, o ktorej tu hovoríme. Migration is out of control and migrants are invading the EU. Takže hovorí sa, že migranti, e, že to je invázia do EÚ a pritom tie čísla klesajú. A dokonca aj keď boli na najvyššej úrovni, tak stále sa to dalo zvládať. Pokiaľ by sme boli, bývali, mali e, európsku odpoveď, ktorú sme nikdy bohužiaľ nemali, napriek tomu, že máme záväznú legislatívu, ktorú sme vytvorili, napriek tomu, že Lisabonská zmluva, zmluva, zmluva o fungovaní Európskej únie je e, teda záväzná a taktiež je tam stanovený európsky azylový systém. Takže ni, ani na vrchole tých čísel v roku 2015 to nebolo až také hrozné a teraz tie čísla klesajú. Máme viacej návratov než ilegálnych vstupov. To znamená, že európska demografia v podstate klesá aj v absolútnych číslach. To je fakt, to je pravda. A je treba rozumne a podložene diskutovať. E, žiadna demagógia, žiadne dezinformácie, žiadne klamstvá. Takže prosím, prejdeme ku kolu koordinátorov. V mene EPP bude hovoriť pán Lenárs. Ďakujem, pán predseda, aj za túto prezentáciu. Súčasný stav vecí pre našu skupinu sú návraty veľmi dôležité, pretože pokiaľ nebudeme mať účinné návraty ľudí, ktorí nemajú nárok na medzinárodnú ochranu, tak to bude vytvárať tlak na dôveryhodnosť a taktiež bude klesať verejná podpora azylovému systému v EÚ, takže toto je veľmi dôležité. Musíme zvýšiť efektívnosť tejto oblasti. No a posledné readmisné dohody sú z roku 2014, takže možno by sme mohli zlepšiť naše kroky v tejto oblasti. Je dobré vidieť, že spolupráca s východnými partnermi, východnými susedmi je dobrá. Zároveň si robíme obavy ohľadom spolupráce s južnými susedmi. Tak ako povedal pán predseda, už medzi Eh, januárom a eh, decembrom 2019, eh, tak tam ehm, boli ehm, mnohí z Alžírska alebo z Maroko, kde sa uzná asi 10 až 15 žiadostí, ale zároveň 21 percent tých Alžírčanov bolo navrátených, no ale väčšina z nich, ako vidíte, teda tu zostane napriek tomu, že máme postupy, že máme pravidlá. Takže je treba na tom popracovať. No a otázka je samozrejme ako. Poprvé, je treba zlepšiť smernicu na vratoch a myslím si, tento parlament tiež by mohol zrýchliť eh, svoju prácu. Je treba zaručiť rozpočet napríklad pre nástroj AMIF, tak aby tieto účinnejšie fungovali, ale ešte je tu ešte aj priestor na zlepšenie práce v rámci bilaterálnych dohovor s jednotnými krajinami. Neviem, nakoľko sa k tomu môžete vyjadriť vy, ale máme tu dohodu s Kotonu, s krajinami AKP a v tom zmysle sa každý členský štát zaviazal, že bude vykonávať readmisie, návraty ľudí, ktorých sa ilegálne zdržiavajú na území EÚ. Takže máme takéto vzájomné záväzky. No a ja nerozumiem, prečo táto časť dohody z Kotonu zatiaľ nebola uplatňovaná. Rokovalo sa, alebo rokuje sa o novom partnerstve, možno teraz niekedy od roku 2020. Takže ako sa Európska únia stavia k tomu novému partnerstvu a ako budeme rokovať o ustanoveniach, o readmisiách a o návratoch, pretože pokiaľ máme nejaké dohody a potom sa nedodržiavajú, tak na čo ich vlastne máme? Ďakujem. Ďakujem, pani Sipel. Ďakujem, pani Parian. Ja vám prajem všetko dobré pri práci. Už nepochybne to, čo práve povedal pán Lenárs, tak v tých číslach sú ľudia, ktorí nedostanú štatút azylanta, ale mm, keď sú tam problémy so základnými právami, tak dostanú e, legálny, legálne povolenie na pobyt. Takže ma zaujímalo, do aké miery sa aj hovorí o tento aspekte, keď sa diskutuje o návratoch a readmisiách a aké máme záruky, aby sa zaručilo, že tieto práva budú uplatňované v príslušných krajinách. No a keď hovorím o readmisných dohodách napríklad s Marokom a s ďalšími krajinami, tak berú sa do úvahy ešte ďalšie aspekty, aby tieto krajiny trochu ochotnejšie spolupracovali na otázke readmisí. Často hovoríme o legálnych cestách pre ľudí, ktorí hľadajú ochranu aby ste hovorili o 67 tisícoch prípadoch e, presídlenia od roku 2015 do roku 2019, teraz za 4 roky, za každý rok 16 750 prípadov. To je oveľa menej na každý členský štát než 800. Takže pokiaľ by toto mal byť náš jediný príspevok v výzve migrácie a azylu, tak to by bola škoda, lebo do ostatných krajín na svete toho žiadame oveľa viac. No a myslím si, že máme iné spôsoby, ako zlepšiť náš systém, aby sme mohli príjmať ľudí. Taktiež mám otázku hľadom využitia fondu AMIF. Máme informácie, že čo sa týka návratu a reintegrácie v krajinách pôvodu, tak v roku 2014 až 2020 sa plánuje čiastka 943 miliónov eur. Mňa by zaujímalo, či táto čiastka je príliš vysoká, príliš nízka, alebo či je v poriadku. Mohli by ste sa vyjadriť k tomu, koľko peňazí ide na iné oblasti nástroja AMIF, vrátanie azylových postupov a integrácie v Európskej únii. No a posledná otázka. Keď hovoríme o návratoch, hovoríme pri tých číslach, ktoré ste spomenuli, chcem to iba objasniť, hovoríme tu iba o návratoch do krajiny pôvodu, nie návratoch do krajiny e, prvého príchodu e, v Európskej únii. Ďakujem, pani Inetfeld. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani Paria. Myslím si, že sa zhodneme na tom, že je dôležitý systém návratov, aby fungoval, pokiaľ máme systém hodnotenia žiadosti. Pokiaľ nikto nemá nárok zostať, tak by sme ho mali vrátiť. Ale ako vytvárame túto politiku, to je dôležité. A nehovoríme tu len o číslach, o kvantite, ale aj o kvalite. A ja mám pár otázok. Poprvé, čo sa týka právneho štatútu, dohôd pretože pokiaľ som to správne pochopila, tak máme len 16 formálnych radmisných dohôd a 7 rôznych vyhlásení, ktoré s názvom Spoločná cesta kupredu alebo niečo podobné. Takže vysvetlite mi, aký právny základ majú tieto ďalšie texty a či podliehajú dohľadu Európskeho súdneho dvora a ďalších čo tam ďalšie záruky, napríklad, že to podlieha charte základných práv. Ďalej, čo sa týka monitorovania a reintegrácie, Teraz chcem citovať e, odsek e, organizácie Save the Children ohľadom detí, ktoré boli navrátené do Afganistánu. A prosím, vyjadrite sa k tomu, či si myslíte, toto je udržateľné. Hovorí sa tam, že takmer tri štvrtiny e, detí, s ktorými robili rozhovor, sa desítili v priebehu navratového postupu bezpečne, hlásili násilie, vydieranie, nutenie a väčšina alebo polovica z nich sa vrátila do Afganistánu sama alebo eskortovala policia. No a po návrate len 3 z 53 detí postupili integračný postup, program, takže 3 z 53. No a 45 z nich, ktoré chodili v Európe do školy, tak len 16 z nich chodilo do školy v Afganistáne. 10 detí hlásilo, že sa ich snažili naverbovať na násilné činy a mnohé ďalšie hovorili o diskriminácii, smutku a neistote. A len 10 z tých 53 nechceli sa vrátiť do Európy. Alebo len 10 z týchto 53 sa už nechcelo vrátiť naspäť do Európy. Ja neviem, či toto sa dá označiť ako udržateľné. Zaujímal by ma ďalšie detaily hľadom toho, ako vyzerá monitorovanie, pretože toto sa mi nezdá byť ako situácia, kde komisia to riadne monitoruje po tom, čo ľudí navrátite do jednej z tých 23 krajín, o ktorých tu hovoríme. No v prípade Afganistánu je to predovšetkým situácia dievčat. Ako monitorujete ich situáciu a myslíte si, že je to v poriadku? Ďalej, čo sa týka Turecka, hovorili ste o spolupráci s Tureckom. My sme veľmi investovali do vzťahov s Tureckom, čo sa týka návratov a e, aby si prevzali ľudí. No ale za dlhé roky prijali, alebo prijalo Turecko len málo ľudí, takže myslíte si, to stojí ďalej za to? Takže toto sú moje otázky, ďakujem. Pani Strik. Vítam tu pani Paria a teším sa na spoluprácu v nadchádzajúcich rokoch. Dokážem si predstaviť, že mm, už celkom si vyžaduje úsilie takáto prezentácia vo výbore, ale máme otázky a tie sa chceme opýtať. Takže spolupráca s krajinami tranzitu, tá sa zdá byť, že pre vás prioritnejšia než spolupráca s krajinami pôvodu. A keď sa hodnotili radmisné dohody, tak ehm, Rada pre ehm, Mm, členské štáty bola urobiť to naopak. E, pokiaľ tam takáto spolupráca, tak to znižuje mieru porušovania e, základných práv, pretože tí, kraj, tí ľudia mm, sú vo svojej vlastnej krajine. Takže vidíme, že napriek tomu je tu mnoho readmisných dohod s krajinami tranzitu aj pôvodu. Väčšinou teraz krajinami z oboch týchto skupín. No mňa by zaujímalo, prečo. Dokonca, čo sa týka readmisných hôd, tak tam nie je napísané, že sa najprv členský štát musí pokúsiť toho človeka navrátiť do krajiny pôvodu. Myslíte si, že je to logická, logický záväzok, logická povin, povinnosť? Nemali by sa najprv aspoň pokúsiť ich poslať späť do krajiny pôvodu? No keď sa pozrete na radmisné dohody, tak v podstate členský štát si môže vybrať, či chce postupovať neformálnym alebo formálnym spôsobom. Prečo je to tak? Prečo prioritizujeme formálne postupy? Mohli by ste povedať niečo k implementácii, do akej miery sa využívajú formálne a neformálne postupy. Ďalej, čo sa týka neformálnych postupov, tých partnerstiev, o ktorých ste hovorili, my sme hovorili s pani komisárkou Johansson ohľadom toho, nakoľko treba hodnotiť riziko, pretože dôsledkom týchto dohôd niektorí ľudia zostávajú v krajine tranzitu a nemajú už možnosť požiadať o azyl. Takže sme pripravení preskúmať situáciu a možno robiť hodnotenie rizika a riadne monitorovať, aký je dopad na základné práva po tom, čo začne takáto spolupráca. Myslíme si, že by to malo byť všetko nezávislé a transparentné. Ešte stručne dve veci. Chcela by som zdôrazniť, čo povedala pani Inetfeld. Mám rovnakú otázku. Predovšetkým sa to týka detí. To je skutočne veľmi znepokojivé. Aj v smernici o návratoch sa jasne hovorí, že prvou prioritou by mal byť najlepší zájem dieťaťa. Takže prosím, mohli by ste zaručiť, že sa toto bude riešiť na ďalšom stretnutí na tému Spoločná cesta ku predu. No a čo sa týka dohody s tureckou vládou, Počuli sme, že Merklová slúbila Erdoganovi, že ho finančne podporí pri budovaní recepčných centier na severovýchode Sýrie. Môžete nám zaručiť, že nepôjdu žiadne európske peniaze do severovýchodnej Sýrie? Alebo že pôjdu a nie, ale nie cez tureckú vládu. Milí kolegovia, Nerad vás prerušujem, viete to, ale chcel by som vás požiadať, aby ste si uvedomili, že máme viacero bodov dnes ráno. Hovoríme tu o extrémne dôležitej téme, bola tu prezentácia komisie a taktiež e, popis rokovaní o návratových a e, readmisných dohodách. Takéto dohody boli teda už podpísané, ale ďalej na rovnakej schôdzi dnes musíme diskutovať aj o bode 8, ktorý sa týka uzavretia dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou. A bude tu e, práva kolegu Petara Vitanova, ktorý je spravodajcom. No a potom je tu ešte bod 9. Prezentácia dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o zjednodušení udelovania víz. A to bude prezentovať pani Paria. Takže prosím, stručne všetci, no a pokole koordinátorov, tí, ktorí sa chcú pýtať, tak stručne, tak aby sme to časovo zvládli, lebo naďalej je tu bod pani Sipo ktorý príde potom. Správa ohľadom elektronických dôkazov. No a ešte elektronické hlasovanie. A správa o trhoch s drogami v EÚ. Je to výklad riaditeľa e, MCDDA Alexisa Housdale. Takže Prosím, všetko do 11.30. Uvedomte si, nemôžete mať každý 4 minúty, tak ako to niektorí robili. Takže prosím, stručne. Ako ďalší bude hovoriť pán Fest v mene skupiny ID. Ďakujem pani Paria, že ste prišli, ale ešte chcem podať jednu vec, pán López Aguilar. Ušetrili sme veľa času, keby ste tak obšírne nehovorili o tom, ako sa dá ušetriť čas program si prečítame aj sami. No a ešte ďalšia prozba. Bol by som rád, keby ste boli trochu menej predpojatí, predseda. Ja, my, vy, vy mi nemusíte rozprávať, čo je pravda, čo je demagogia, keď hovoríte, že e, kríza, utečenská kríza v roku 2015 bola zvládnutelná a európske inštitúcie nezlyhali, tak toto je klamstvo. Prečo pani Merkel otvorila hranice, keď situácia v Maďarsku už bola nezvladateľná? No a boli tam, v Nemecku sme videli ľudí so 14 alebo až 27 rôznymi identitami, takže tieto kontroly zlyhali a nerozprávajte nám tu, že Európska únia v roku 2015 a 2016 mala utečenskú krízu pod kontrolou. Aj dohoda s Tureckom ukazuje, že to tak vôbec nebolo. Ale pani Paria, mám krátku otázku. Prebieha vyšetrovanie ohľadom toho, ako legálni migranti, ktorí spadajú pod program e, presídlovania. Hovorili ste, že od roku 2015 ich bolo 57 e, tisíc. Či sú ešte prítomní v krajinách, do ktorých boli v rámci presídlovania poslaní, alebo či medzi tým odišli do nejakej inej európskej krajiny a možno máte aj konkrétne čísla, ktoré by ste nám mohli povedať, ktoré krajiny to sú, aké sú to čísla, ktoré krajiny teda prijali v rámci e, programu presídlovania koľkých týchto ľudí. Teraz zastupkynia EKR pani Višnevská. Ďakujem pekne, pán predseda, pani riaditeľka. Ďakujem za veľmi zaujímavú prezentáciu. EKR podporuje návratovú politiku e, návratov nezákonných migrantov z tretich krajín. A my sme zároveň za to, aby sa začalo pracovať na zmene návratovej smernice. Ďakujem pekne. To bolo super krátke. Teraz Gue, pani Bjork. Ďakujem pekne a musím na úvod poďakovať za predloženú dokumentáciu, ktorú sme dostali naozaj veľmi podrobná a bez nej by bolo veľmi ťažké vykonávať svoju úlohu v Európskom parlamente, za čo ďakujeme. A takisto by som chcela spomenúť viacero vecí, ktoré spomenuli kolegovia. Tie už teda zazneli, ale chcem povedať predovšetkým to, že niekedy, keď počujeme o návratoch, tak by som bola rada, aby členské štáty o inštitúcie boli eh, minimálne polovične motivované tak aby pripravili e, dôstojné príjmanie utečencov, tak by sme vôbec neboli v tej situácii, ako sme teraz. A musím povedať, že niektorí ľudia chcú spojiť legitimnosť e, nášho azylového systému na strane jednej a miere návratov na strane druhej. Nie je to ničím podložiteľné. Myslím si, že e, ide o to, že ľudia sú xenofóbni, dehumanizujú ľudí, čo vyvoláva veľký problém legitimnosťou e, našich azylových a príjímacích systémov. Takže dve veci, o ktorých som ja chcela hovoriť, niektoré už tu zazneli, spomenuli to kolegovia. Sophie Interval to spomenula, keď hovorila o Afganistane a návratoch detí. Je jasné, že mnohí z vás z nás si prečítali správu Zachránte deti a sú tam e, vzorové príklady, ktoré jednoznačne svedčia o tom, že Afganistan je miestom, kde by sme mali vracať deti. Je to tá základ. O, o to vlastne ide. Takže ja by som povedala, že vo Švedsku to je veľká vec. My v podstate berieme ľudí zo školy, z ich nových rodín, od priateľov a vraciame ich do Afganistanu na miesto, ktoré nie je bezpečné. Niek- bolo veľké, boli veľké protesty, niekedy úspešné, niekedy nedúfam, že sa to čoskoro skončí, ale e, treba to jednoducho napadnúť, e, vyjadriť sa proti tomu. Tá správa to potvrdí. Toto jednoducho musíme zastaviť. A takisto EU-Turecko spolupráca tých, vzhľadom na to, že len málo ľudí bolo vrátených, eh, tak si kladieme otázku, stojí to za tie peniaze, ktoré do toho vkladáme. Ja som proti, totálne proti tomuto vyhláseniu EU Turecko. Eh, je to legitimné, akú moc, akú veľkú moc sme dali Erdoganovi v tomto kontexte do rúk. Stojí to naozaj za to? Ja si myslím, že odpoveď je jasná. Nie, nie, nestojí to za to. Ďakujem. Pani Bjork teraz Vidím, že pán Tudrači sa prihlásil, ale kratučko poprosím vás, pomôžte nám, pretože aj pán Vitalov, alebo chcete, chcete sa k tejto veci vyjadriť, či áno? K tejto téme, OK. Pred vašou prezentáciou o Bielorusku, OK. Dobre, takže pán Tudrači, potom pán Vitanov, ale teda potom bude téma Bielorusko a vydávanie víz. Dva samostatné témy Pán Hug je spravodajcom pre víza a pán Vitanov pre dohodu s Bieloruskom, takže poprosím krátko. Ďakujem pekne, pán predseda, naozaj veľmi krátko. Viete, že som zaujatý, čo sa týka tejto témy. Bol som na druhej strane bojska donedávna, takže nemám veľa otázok. Chcel som vám len poblahoželať, pani Pária, za to, že ste za tú, menovali do tejto funkcie. Nie je to ľahká práca. A druhá otázka sa týka paktu. Spomenuli ste e, na záver prezentácie veľmi stručno, že e, readmisie budú súčasťou paktu. Poviem vám to, čo som aj pani Kivas. Ak v rámci tohto paktu readmisia a návraty nebudú náležite vyvážené so zákonom migráciou, e, šance E, na úspešné rokovanie s tretimi krajinami sú minimálne. Teda nie je to otázka, je to skôr odporúčanie. Teraz, keď budete konzultovať s hlavnými mestami o pakte, detálne a seriózne diskutujte s členskými štátmi o zákonnej migrácii a o tom, čo sú ochotní položiť na stôl, pretože bez tejto časti, bez časti zákonnej migrácie je jasné, že úspech, ktorý chceme dosiahnuť s tretimi krajinami, jednoducho sa nedostaví. Ďakujem pekne. Pán mm. Vitanov, máte slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Peria za podrobné informácie. Pokúsim sa hovoriť krátko dve otázky a jedna všeobecná pripomienka. Poprvé ste spomenuli niečo o readmisnej dohode EU Turecko. Rád by som dozvedel viac informácií. Hovorím konkrétne o tom, že Turecko jasne tvrdilo, že nebudú ustanovať doložku štátnych príslušníkov tretich štátov, kým nedostanú liberalizáciu víz. Môžete nám povedať niečo viac k tej téme procesu liberalizácie víz? a potom e, vízový kódex, ktorý budúci týždeň e, nadobudne účinnosť, ktorý je modernizovaný a sú tam rôzne opatrenia, ktoré súvisia s vízami. Môžete ich využiť aj v rámci EU-Turecko dohode a v rámci procesu liberalizácie vízového styku. Druhá otázka sa týka budúcich dohôd. Môžete nám poskytnúť viac informácií o tom, ako vyzerá dohoda EU-Maroko. E, plánujete opätovne spustiť alebo začať rokovania a ak áno, od čoho to závisí. A potom všeobecná pripomienka. Podľa mňa parlament by sa mal aktívne zapájať a byť informovaný o otváraní a priebehu ďalších rokovaní a tu by som chcel podporiť pani Strik, pretože vždy, kde je to možné, oficiálne dohody by mali byť uzavreté. A nema, radšej oficiálne dohody ako neformálne ujednania, tak aby sa rešpektovali ľudské práva a dôstojnosť ľudí. Ďakujem vám všetkým. Nevidím, že sa ešte niekto hlasí, takže navrhujem takýto postup. Pani paria e, začínate nie na novo, ale naozaj e, zahorúca, pretože tu zazneli pripomienky a veľmi veľa konkrétnych otázok. Ja teda navrhujem, aby ste za ne zareagovali v tomto druhom kole a potom dáme priestor pre vás opäť, aby ste predstavili Bieloruskú dohodu a vydávanie víz, túto tému. A potom v takomto poradí e, e, sa budeme riadiť správami spravodajcu pána Vitanova pre Bieloruskú dohodu a spravodajcu pána Huka na tému vydávanie víz. Môže to takto byť? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem vám všetkým za otázky. Pokúsim sa odpovedať čo najviac z nich. Ak nie, tak kolegovia môžu odprezentovať detaily. Spolupráca so susedmi, pán Lenát. Alžírskom, Maroko a súvisí to aj s ďalšou otázkou o dohodou s Marokom. Áno, musíme na tom pracovať a je to niečo, čo plánujeme predovšetkým s Marokom, ale my chceme, a to je taká globálnejšia pripomienka, ktorú by som chcela vyjadriť, potrebujeme mať komplexnejší prístup eh, vo vzťahoch s tretimi štátmi nie len zahrnať e, výlučne migračné otázky v diskusii, ale aj globálnejšie hovoriť o tom, ako s nimi spolupracujeme. A diskusie, ako viete, diskusie s Marokom niekoľko rokov sú v závoze, teraz môžeme ich opätovne naštartovať takým komplexnejšou partnerskou dohodou a tieto diskusie o migračných otázkach môžu byť zakomponované do týchto diskusí v rámci širšieho kontextu diskusí o vyváženej spolupráci s nimi. Takže to je prístup, ktorý by sme chceli uplatňovať v budúcnosti. Spomenuli ste dohodu z Kotonu. Ja by som chcela to vnímať v širšom kontexte. Všetky krajiny ratifikovali Ženevský dohovor a readmisia je súčasťou Ženevských dohovorov. Takže toto je právny základ na to, aby sme zabezpečili a pri tejto povinnosti, aby e, sme riešili ľudí, ktorí nemajú právo sa nachádzať na území inej krajiny. Čiže vychádzame z medzinárodného práva. Všetky krajiny by ho mali rešpektovať. Takže čo chceme spraviť v tejto veci, a tu sa dostávam k otázke bilaterálnych readmisných dohôd alebo ujednaní tieto dohody alebo ujednania nemajú definovať otázky základných práv, pretože my vraciame iba tých ľudí, ktorí prešli dôkladnou analýzou ich špecifickej situácie v rámci azylových práv so všetkými potrebnými kontrolami, ktoré v tej súvislosti je potrebné zabezpečiť a zvážiť. Tieto dohody majú aj riešiť modality návratu a zabezpečiť, a tu súhlasím s vami, že ešte, ešte stále dosť vecí, ktoré musíme overiť do detajlov. Teda ide o to, aby títo ľudia boli vracaní dôstojným spôsobom. A e, to treba zabezpečiť cez dohody. Samozrejme, v maximálnej možnej miere uprednostňujeme plnohodnotné dohody E, ku ktorým žiadame aj váš súhlas. To je jednoznačne naša preferovaná alternatíva, ale nie vždy je to možné. A my chceme v situáciách, kedy to nie je možné, keď tretí štát nechce uzavrieť s nami plnohodnotnú dohodu, aby sme mali aspoň do ujednanie s tou krajinou, ktoré je nezáväzným nástrom. Je to administratívne ujednanie, ale minimálne nám umožňuje stanoviť určité podmienky toho, ako sa zabezpečí návrat Eh, zabezpečiť tak lepšiu kapacitu eh, na vrácanie ľudí eh, do ich krajiny, organizácia návratov, administratívne a technické aspekty, ktoré môžeme lepšie riešiť v rámci týchto dohôd. On uh, the AMI funding, I think the funding financovanie. A my, to je pomerne vyvážené, ale kolegovia sa e, k tomu ešte vyjadria. Ak si dobre spomínam, tak k financovaniu 934 milión eur, čo je bežná suma, oveľa vyššiu čiastku investujeme v rámci Solidarity, ktorá je, súvisí s presídlením azylantov 5 miliard eur v rámci AMIF. Takže my to považujeme za pomerne vyvážené. k otázke podmienok návratov do tretich krajín. Tieto dohody majú zabezpečiť prioritne s krajinami pôvodu. Zatvárame takéto dohody, nie s tranzitnými krajinami, okrem Turecka. Ale všetky sú to dohody s krajinami pôvodu. A ja súhlasím s vami, že takto to je najlepší spôsob, ako zabezpečiť to, že ľudia sa vrátia na miesta, ktoré poznajú a nie e, do nejakej tranzitnej krajiny. Čo sa týka Afgáncov a Afganistanu, e, v predchádzajúcej funkcii, ktorú poznáte, v ktorú ja som vlastne humanitárnej pomoci, E, sme sa plne oboznámili so situáciou v Afganistane, takže aj tu máme platnú legislatívu a áno, ľudia, keď nemajú právo stať zákonne na území EÚ, tak ich musíme vrátiť. Ale my chceme, a to je súčasťou týchto dohod alebo ujednaní, chceme v maximálnej možnej miere to sprevádzať aj finančnou podporou sprevádzať tých ľudí, ktorí sa vracajú domov, aby sme im pomohli, ako môžeme, aby mali potrebné podmienky na to, aby mohli ostať v krajine pôvodu. My si plne uvedomujeme, že situácia v Afganistane má ďaleko od uspokojivej snažíme sa pracovať s kolegami z iných útvarov, vrátane môjho predošlého DG, alebo v rámci podpory, ktorý, ktorú ponúkame v rámci rozvojovej politiky, tak aby sme mohli riešiť dlhodobejšie rozvojové otázky, tak aby ľudia mali pre všetkým humanitárnu podporu a potom následne rozvojov, podporu z rozvojovej politiky a tak im ukázať dlhodobejšie riešenia. My nemôžeme všetko vyriešiť cez rádmyšné dohody. Je jasné, že situácia tých ľudí, ktorí odchádzajú z domova, pretože sa tam neuživia alebo nemôžu tam žiť, to si vyžaduje iné nástroje ako readmisnú dohodu, aby sa e, zmenil ich osud e, v e, ich vlasti. Takže musíme tomu venovať väčšiu pozornosť. Ehm, zabezpečíme to aj spolu s, komisár, s komisiou aby sme lepšie zvládali, vyhodnotili situáciu v krajinách návratov a implementáciu návratov. E, čiže zvažujeme aj toto. Potom, čo sa týka Turecko, či to za to stojí? Opäť ja si myslím, že to musíme vnímať v širšom kontexte. S tou podporou, ktorú sme dali Turecku, podporujeme 1,7 milióna ľudí hotovostnou pomocou ktorá ostáva v Turecku. V Turecku sú 4 milióny utečencov. A títo ľudia vďaka našej podpore môžu dostať eh, v podstate lepšie zaobchádzanie a môžu byť príjemcami podpory z EU rozpočtu a môžu zostať v Turecku, kým sa nezlepší situácia v Sýrii. Čiže to je niečo, čo musíme vnímať v tomto širšom kontexte vnímať dopad e, tých prostriedkov, ktoré máme v rámci spolupráce EU-Turecko. Čo sa týka peňazí, ktoré sme poskytli Turecku, ostanú v Turecku, nepôjdu e, do Sýrie a ne, nedo, nebudú použité na nejakú obnovu e, v tomto regióne. V časti Sýrie. E, On how many people have returned, uh... Čo sa týka toho, koľko ľudí je vrátených, neviem, či máme na to monitorovací systém. Jednoznačne uh, je to zložité, ale určite môžem to s vami bilaterálne prediskutovať a pozrieť sa na to, ako sa to dá ďalej rozpracovať. A čo sa týka paktu pre migráciu, ja som povedala, že na tomto novom pakte o migrácii pracujeme a prístup ktorý chceme mať, je komplexný prístup. A plne s vami súhlasím, že aby sme mali lepšie návraty, musíme viac pracovať na zákonných cestách. Presídlenie, zákonná migrácia či iné formy humanitárnej humanitárneho príjmania. Takže to je niečo, na čom budeme pracovať a čo zakomponujeme do nového paktu. A potom ešte k poslednej veci. Chcela by som potvrdiť, že vás budeme zapájať a čo najviac informovať e, o budúcich rokovaniach. Ako som povedala, momentálne ich nie je až tak veľa, ktoré by boli otvorené, ale e, budeme pokračovať a budeme presvedčať viac krajín. Ako som povedala, budeme mať aj komplexnejší prístup cez iné nástroje, ktoré môžu toto uľahčiť a ak dám ešte slovo kolegom, ak by chceli niečo doplniť. Ďakujem pekne pani Pari, ale naozaj už sme v časovom skoze, takže naozaj veľmi rýchlo. Ešte nás čakajú dva body pre pani Pariat, aby predstavila dohodu s Bieloruskom a vydávanie víz. Takže máme tu aj spravodajcov, takže sú otázky k tomu a poslanci takisto sa budú môcť vyjadriť. Takže poprosím kratučko. Takže len dve minútky na tie otázky. E, v nadväznosti na to, čo povedala pani Pariat, e, podpora prostredníctvom Fondu pre e, migrantov 100 miliónov eur, to je prirodzené. Väčšina týchto peňazí ide na presídľovanie, relokáciu, integráciu a myslím si, že tá rovnováha je v poriadku. Samozrejme, môžeme poskytnúť ďalšie detaily k otázke pána Vitanova ohľadom Turecka. Samozrejme, E, liberalizácia e, víz závisí od mnohých e, faktorov a referenčných hodnot. A článok 25 a nového vízového kódexu umožňuje obmedzenie vydávania víz v prípade potreby. To znamená, Ehm, je to istá možnosť vykonávať natlak na tretie krajiny, aby e, vykonávali readmisiu, ale treba e, zohľadňovať celkové vzťahy s tretimi krajinami a e, budeme posudzovať aj celkové vzťahy s Tureckom, aby sme posudzovali otázku liberalizácie víz. Ehm, samozrejme je tu otázka nielen ľudských práv, nemám na to veľa času a Monika už o tom hovorila, tie readmisné e, dohody nie sú e, prostriedkom na e, ovplyvňovanie otázky ľudských práv. Samozrejme v tom azylovom procese alebo návratovom procese tie práva sa zohľadňujú zo strany súdov aj národných orgánov, ale to všetko potom samozrejme sa premieta do konečného rozhodnutia Jedna z priorít do budúcnosti je zlepšiť eh, readmisiu a podporu pre readmisiu, pardon, eh, opravdu sa rečník, pre reintegráciu a, eh, a integračné programy. Najmä ide o deti a ľudí, ktorí prichádzajú do tretich krajín. Samozrejme, monitorujeme aj z hľadiska týchto integračných politík. Ďakujem. Ďakujem obom zástupcom DG Home, najmä pani Pariat generálnej riaditeľke a teraz navrhujem, aby sme sa čo najviac snažili e, e, zamerať sa na jednotlivé body, ktoré sme si vypočuli v, tomto, v tejto prezentácii. A e, samozrejme ide o to, o čom budú hovoriť aj tia správodajcovia. Takže sa dohoda s Bielorusko má stav v rokovaní o e, readmisnom e, dokumente pani Paria. Môžete urobiť len taký, také zhrnutie, nie teda dopodrobná, len zhrnutie. Takže, aby som bola stručná, rokovania, ako viete, o readmisii a zjednodušení vydávaní víz, e, to už trvá viac než 5 rokov s Bieloruskom. A aby som to teda skrátila, tieto dohody boli dokončené v júni 2019 uzavreté a sú vlastne kumuláciou všetkých snách e, na zlepšenie mobility Bielorusov mm, v dobre riadenom a bezpečnom prostredí. Bielorusko je poslednou krajinou východného partnerstva, e, pri ktorej E, liberalizácia víz a readmisná dohoda ešte nie je vlastne zavedená. A je to štandardná politika EÚ, že tieto e, e, dohody o liberalizácii víz idú ruka v ruke s readmisnými dohodami. A pokiaľ ide o readmisiu štatistiky ukazujú dobrú spoluprácu medzi Bieloruskom a členskými štátmi. Novo podpísaná dohoda medzi EÚ a Bieloruskou republikou o readmisii osôb, e, ktoré sú na našom území bez e, povolenia, obsahujú štandardné prvky, ktoré sú aj v iných readmisných dohodách e, medzi EÚ a tretími krajinami sú tam e, potvrdené medzinárodné záväzky e, príjmať všetkých občanov a predchádzajúcich občanov, e, ktorí ktorým bolo odobratá, bolo odobraté občianstvo alebo prišli občianstvo, vrátanie rodinných príslušníkov a je tam povinnosť príjmať aj ľudí bez občianstva po trojročnom období. Eh, ide tu aj o nedokumentovaných ilegálnych migrantov. Ehm, je tu zrýchlený postup pre návrat eh, týchto eh, ľudí, ktorí teda prekročili pozemskú hranicu medzi členskými štátmi a Bieloruskom. Ehm, ide o, zároveň o vydávanie cestovných dokladov pre občanov prípade, že Bielorusko nevydalo v rámci lehoty príslušné dokumenty a pokryté sú aj tranzitné operácie. Ide aj o monitorovanie implementácie dohody. Pokiaľ ide o uľahčenie vydávania víz a príslušné dohody, ide samozrejme o zjednodušenie vydávanie krátkodobých víz pre bieloruských občanov a občanov EÚ ktorí môžu cestovať bez víz na 30 dní do e, Bieloruska a cez Minsky, Minské letisko. E, e, máme tu dve skupiny, jednak všetci občania a potom ďalšie kategórie žiadateľov podľa účelu cesty, napríklad novinári, študenti, členi, členovia oficiálnych delegáci, e, pracovníci mimovládnych organizácií a podobne. E, tu je e, znížený poplatok na 35 eur, kratšie lehoty na rozhodnutie v zásade 10 dní, ľahší prístup k opakovanému k vízu na opatovaný vstup až do 5 rokov, zjednodušené požiadavky na dokumentárne podklady, preukazujúce účel cesty a e, bezplatné vydávanie víz pre ďalšiu kategóriu. uznávajú sa biometrické pasy vydávané oboma stranmi, stranami a e, tzv. lese pase Európskej únie. A po schválení na rade 14. októbra, 19. decembra Dohody boli podpísané eh, komisárkou Johansson a eh, pán Bogocinovičom eh, a ministrom vnútra a ministrom zahraničia. Takže chcem takisto oceniť postoj spravodajcov a zrýchlený postup pri rokovaniach v Európskom parlamente tak, aby sa tá implementácia mohla e, čo najviac urýchliť. Ďakujeme, e, pani Paria. A teraz si vypočujeme spravodajcov a mali by dostať slovo aj tieňoví spravodajcovia, takže prosím, postupujte v stanovenom poradí. Pán Vitanov, e, spravodajca pre readmisnú dohodu s Bieloruskom. Ďakujem, pán predseda. Ja nebudem opakovať to, čo už sa povedalo. Nebudem teda poukazovať na tie kľúčové prvky obsahu, pretože sa o, nich už hovorilo. Chcem len zdôrazniť niekoľko bodov. Ako už ste povedali, Bielorusko je jediná krajina východného partnerstva, s ktorou EÚ nemá readmisnú dohodu a táto dohoda, podpísaná pred dvoma týždňami, bude vlastne prvá formálna dohoda medzi EÚ a Bieloruskom ohľadom akejkoľvek témy. Opravte ma, ak sa milím. Bola dohoda o partnerstve a spolupráci podpísaná v 95. ale vzhľadom na e, e, problémy s demokraciou a ľudskými právami v Bielorusku. Táto dohoda nikdy nebola ratifikovaná, takže podpísanie dohody s Bieloruskom je pre mňa dôležitý signál, osobne to veľmi vítam a môžeme a zdá veriť, že sa mm, prehlbí spolupráca s krajinami východného partnerstva aj napriek rozdielným postojom. E, pretože ak to neurobíme my, tak e, tie vztahy nastolí a utuží niekto iný. E, rešpekt pre ľudské práva a ich dodržiavanie je kľúčové pre ďalšie vzťahy EÚ a Bieloruska. Chcem sa spýtať zástupcov komisie, v, akú rolu otázka ľudských práv zohrávala v rokovaniach, um, najmä vzhľadom na to, že Bielorusko je e, jedna z malá krajín, ktoré majú trest smrti. A ešte chcem zdôrazniť rolu parlamentu pri monitorovaní implementácie týchto dohôd v súlade s článkom 19 dohody. V zásade e, výbor pre spoločnú revíziu je zložený výhradne e, zo zástupcov komisie a, e, asi, e, a zástupcov členských štátov. Treba zabezpečiť, aby bol zahrnutý aj parlament. To, čo ste povedali pred chvíľou, je dobré východisko, ale chcem, aby komisia preskúmala zloženie tejto komisie pre preskúmanie. Ďakujem. Ten zoznam tieňových spravodajcov je v podstate podobný v prípade oboch, v prípade oboch strá, správ. Tak teraz e, si e, vypočujeme e, pán, pána Huka, spravodajcu tieňového spravodajcu v prípade oboch týchto mm, správ. Takže Ďakujem, pán predseda. E, vzhľadom na otázky ľudských práv a demokracie, e, otázka víz je dôležitá, e, pretože to má vplyv na občianskú spoločnosť, bude to podporovať aj presadzovanie ľudských práv. Ja musím poďakovať pánovi Fele Kožu, ktorý je e, expertom na e, tieto otázky, za e, podporu. V roku 2010 sa o tom diskutovalo poprvýkrát. V januári 2014 začali rokovania, takže už viac než 5 rokov pani De Silva Costa poskytla k tomu určité vysvetlenia sú tam určite kľúčové body, 10 dní pre e, aplikáciu pre, ako lehota, štandardných 35 e, e, eur ako poplatok, poplatok okrem detí a určitých kategórií ľudí a veľmi zjednodušený, ten proces ako taký sa veľmi zjednoduší E, nebude tie víza poskytovať EÚ, ale jednotlivé členské štáty. Tu ide akýsi, o akýsi spoločný rámec e, pre členské štáty a celý ten proces samozrejme môže byť pozastavený v prípade, že sa vyskytnú problémy s ľudskými právami, ale dúfame, že e, už tie kontakty pomôžu občianskej spoločnosti a celý proces sa zlepší. Minulý týždeň sa stretli tieňoví spravodajcovia boli tam zastúpených 6 až 7, 6 až 7 politických skupín parlamentu e, naznačilo, že podporí tento spis. E, stretneme sa opäť e, na tejto téme v marci a na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu sa o tom bude hlasovať. Ja tam bohužiaľ nebudem vzhľadom na Brexit takže moja skupina e, vyšle nového spravodajcu, ale budem sledovať e, televíziu. Dúfam, že táto, tento spis bude schválený a ja chcem len povedať, že mi bolo cťou pracovať ako člen tohto výboru. Ďakujem. Ďakujem, pán Húk. A teraz tieňoví spravodajcovia samozrejme majú plné právo, aby sa vyjadrili k jednotlivým spisom. Takže pán Blaga je tu za EPP, ale Áno, je tu pán Blaga, takže máte slovo za EPP. Ďakujem, pán predseda. Ja budem hovoriť za pána Blagu. Aha, takže vy nie ste pán Blaga, vy ste pán Bogdan. Lebo ste tam mali ob, obe tie menovky. E, nevedel som, ktorá je vaša, takže pán Bogdan. Dobre. Áno. Budem pokračovať po rumunsky. Ja by som eh, chcel eh, pánu Vicanovi eh, poďakovať za správu. EPP podporuje dohodu medzi EÚ a Bieloruskom ohľadom readmisie ľudí, ktorí sú ilegálne na území EÚ. Počet návratov alebo ľudí, ktorí by mali byť navrátení, ukazuje, že ten trend je e, pozitívny 89% sa podarilo vyriešiť úspešne a očakávame, že to percento sa po eh, nadobudnutí platnosti readmisnej dohody eh, zvýši. Chcem poďakovať aj pánu Hukovi za prezentáciu EPP. E Súhlasí s navrhovaným textom pre dohodu medzi EÚ a Bieloruskom, pokiaľ ide o eh, zjednodušenie vydávania víz a pokiaľ ide o odmietnutie té víza v roku 2018, tak v podstate išlo len o 0,3 v porovnaní s 9,6, čo je eh, percenta, čo je eh, bežný eh, priemer. A podobná situácia bola na začiatku 90. rokov v krajinách ktoré mm, ešte vtedy neboli napríklad členmi EÚ. Keby sa situácia v Bielorusku zhoršila, e, vždy sa môže pozastaviť vydávanie víz, ale dúfam, že k tejto e, situácii nikdy nepríde. Ďakujem veľmi pekne. Pani Trik, e, chcete za zelených sa vyjadriť? Áno, veľmi stručne. Ja som už na to upozornila vo všeobecnosti, ale keď sa pozriem na readmisné dohody s Bieloruskom, za, e, v prípade ktorých chcem poďakovať pánu Vitanovičovi za spoluprácu, ktorá bola vynikajúca, readmisné dohody ako také nezavezujú členské štáty, aby e, ich uplatňovali na krajinu pôvodu hneď. Tu nie je žiadna zábezpeka e, tam je v prvom rade potreba prioritizovať e, tú formálnu dohodu a potom je tu e, ten zrýchlený postup, e, ktorý predstavuje isté riziko z hľadiska zábezpek. A tu chcem vysloviť jednu poznámku ohľadom zapojenia parlamentu. Mandát definovala len rada, je to aj v zmluvách, ale chcela by som požiadať komisiu, aby nás do tohto mandátu tiež zahrnula, aby sme boli zapojení od samého začiatku, ako povedala komisia. Ľudské práva to nie je to, o čo by tu išlo, pretože už je zavedený azylový postup a chcem len upozorniť, že readmisná dohoda e, e, má takisto za cieľ e, predchádzať ilegálnej migrácii a samozrejme ide o to, aby ľudia neuviazli v tranzitnej krajine, než sa dostanú do e, Európskej únie. A práve aj preto je dôležitá spolupráca v tejto oblasti. E, nevidím e, tu pána Van der Dríšeho, ktorý je tieňovým spravodajcom za ID. Je tu niekto miesto neho? Ak nie, tak dám slovo pani Višňovskej, ktorá je tu za EKR. Ďakujem, e, pán predsedajúci, e, dámy a páni. EKR podporuje túto readmisnú dohodu, podobne ako dohodu o uľahčení vydávania víz. Pre nás je to pozitívny politický signál smerom k Bielorusku. Chceme prehlbiť kultúrne, vzdelávacie a vedecké e, kontakty s touto krajinou a toto E, uľahčí kontakty medzi konkrétnymi ľuďmi. Nemáme veľa času, takže veľmi stručne chcem poďakovať e, pánu Vitanovi a pánu Hukovi za spoluprácu. Ďakujem. A teraz za GUE pani e, Rego. Nevidím ju tu, takže niekto z GUE by mi vedel povedať, čo je s pani Rego? Nie. Pán Brajer ktorý tu je, je spravodajcom pre druhý spis, eh, kde ide o víza. Chceli by ste sa vy vyjadriť? Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. A ja by som chcel pripomenúť, eh, ako už povedali predo mnou kolegovia, že Bielorusko je vlastne diktatúrou, jediná európska krajina, ktorá má trest smrti a Mm, ten sa vykonáva e, strelou do hlavy. Neviem, či o tom viete. E, podľa správy z minulého roku e, sa konštatovalo, že situácia v ľudských právach je stabilizovaná, ale nenastali ani zásadné zlepšenia. Sú tam ďalšie obmedzenia slobody slova a informovanosti, aby boli zastrašené kritické hlasy a human rights Watch vo svojej výročnej správe tvrdí, že aktivisti občianskej spoločnosti sú naďalej zatýkaní v Bielorusku, samozrejme aj novinári sú pod tlakom e, e, e, desiatky novinárov alebo napríklad ľudia, ktorí protestovali v za otázky životného prostredia a tak ďalej boli uväznení. Ehm, Dohoda o zjednodušení vydávania víz by mala e, umožniť, uľahčiť zmeny a otvorenie krajiny a je to dôležitý výsledok e, práce ľudí, ktorí e, bojujú za ľudské práva. Preto nemáme námietky proti tejto dohode o uľahčení vydávania víz, ale chceme pripomenúť, Bielorusku jednoznačne, aby rešpektovalo ľudské práva a princípy demokracie. Ďakujem. Takže toľko za spravo- tieňových spravodajcov pani Pahia. E, hovoríme o Bielorusku, o tom e, nechválne známom bieloruskom režime. Vieme, že tam žiadna demokracia ani ľudské práva nie sú, ani právny štát. Prezident Lukašenko už je pri moci ešte od dôb Sovietskeho zväzu. Naďalej je prezidentom, takže je treba si uvedomiť situáciu. Readmisie, návraty sú dôležité, ale hovorím o Bielorusku. Takže takto. Ehm, pán Huk aj pán Vitanov sú spravodajcovia pre tieto súvisiace spisy. Vypočujeme si teda potom aj tieňových. Ďakujem. Ja budem hovoriť ako tieňový spravodajca k tomu druhému spisu. Chcem pripomenúť, že politika rady bola taká, že tieto dve dohody o radmisiách a o vízach idú ruka v ruke. Podľa štatistík, ako už bolo povedané, Bielorusko je krajinou s najvyšším počtom šengenských víz per capita na svete, má taktiež na nižšiu mieru odmietnutia udelenia víz a do 2. februára alebo 2. februára zvýšime zo 60 na 80 eur poplatok za vízum, keďže vstupuje nový kódex do platnosti a facilitačná dohoda o vízach medzi Bieloruskom, stanovu, medzi Bieloruskom a EÚ stanovuje oveľa nižšiu sadzbu 35 eur. Takže sme chceli, aby sa tieto spisy spracovali čo najrychlejšie, keďže čím dlhšie bude trvať, než vstúpiť do platnosti táto dohoda, tak ehm, tým dlhšie budú tam tieto vysoké poplatky za víza. Súhlasím s pánom Hukom v tom, že je treba podporovať vzájomný kontakt ľudí. Toto súvisí e, s, e, taktiež s vedeckými aspektami, humanitárnymi aktivitami. A teraz pán Huk. Súhlasím s kolegom, že je treba vnímať tieto dva spisy v súvislosti, keďže keď niekomu delujete vízum, tak v podstate legálne má možnosť navštíviť EÚ. No a ten druhý spis sa týka readmisí, pokiaľ tu je nejaký problém. No a je treba, aby teda prebiehali pohyby obomi smermi. Je treba dať Bielorusom e, legálne spôsoby sa dostať do EÚ, pokiaľ majú záujem. A pokiaľ budú problémy, tak máme teda Mm, takýto nástroj. Je to teraz pokrok pre obe strany. Pani Paria, teraz sa vyjadrite tomu ešte na záver. Máme časový sklz, ešte máme ďalší bod ohľadom právneho aktu ohľadom elektronických dôkazov, takže prosím, mohli by ste to zhrnúť po tom, čo ste si vypočuli tieňových spravodajcov alebo spravodajcov. Ďakujem. Chcem povedať, len že máme legitimné obavy, alebo že máte legitimné obavy ohľadom ľudských práv, implementácia readmistých dohôd. Samozrejme, e, predpokladá, že treba rešpektovať e, medzinárodné právo a predovšetkým princíp nenavracania. Na druhej strane, dohoda o udelovaní víz obsahuje jasnú odvolávku v úvodných ustanoveniach na skutú skutočnosť, že obe strany uznávajú dôležitosť e, ľudských práv a demokratických princípov. No aj treba povedať, že takáto odvolávka nie je súčasťou žiadnej inej dohode o udelovaní víz, ktorú e, doteraz EÚ e podpísala. Takže rozhodne sa snažíme takto chrániť ľudské práva. A zvyšok už som povedala predtým. Ďakujeme. že ste hovorili k veci. Tým pádom môžeme prejsť ďalšiemu bodu. Máme trochu časový sklz, keďže máme ešte bod o drogách, ktorými sa budeme zaoberať po bode týkajúcom sa elektronických dôkazov. Ďakujem a už sa tešíme na vašu ďalšiu návštevu v našom výbore. Určite sem budete chodiť často. Ďakujem. <laughs> I can We need to manage. That. I can see that. Thank you so, so now, please. Dobre. Teraz, ako som povedal, máme časový skos a čaká nás dôležitý a kontroverzný spis, ktorý sme zdedili od, z minulého parlamentného obdobia. A tu hovoríme, prosím, ticho, Je to skutočne veľmi dôležitý spis, ktorý sa týka spolupráce v trestnoprávnych veciach a týka sa um, Európskeho prí, uh, príkazu pre um, generáciu a uchovanie elektronických dôkazov v EÚ, tzv. spis o elektronických dôkazov, spravodajkyňou je pani Sipol. Taktiež tu máme e, návrh smernice, kde sa stanovujú harmonizované pravidlá na e, účely uchovávania a zbierania elektronických dôkazov. Máme tu taktiež smernicu o vymenovávaní právnych zástupcov. vo vzťahu k poskytovaniu elektronických dôkazov v trestnoprávnych veciach. Takže ako pravde hovorí pani Sipal, spravodajkyňa, Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí zblízka sledujú túto tému, aj ďalším poslancom, ktorí zaslali pozmenujúce návrhy. Chcela som pripomenúť, že na konci novembra sme obdržali 841 pozmenujúcich návrhov do návrhu nariadenia a ďalších 26 pozmenujúcich návrhov k návrhu smernice. V januári už sme mali dispozícii všetky jazykové verzie No a keď sa pozrieme na to, koľko bolo pozmeňujúcich návrhov, koľkí kolegovia ich zaslali a taktiež aký bol ich obsah, tak si myslím, že dve veci sú veľmi jasné. Poprvé, že toto je e, spis, ktorý e, zaujíma mnohé poslancov z rôznych politických skupín a rôznych národností. No a okrem toho je tu veľká väčšina, ktorá podporuje lepšiu vyváženosť medzi želaniami orgánov presadzovania práva a taktiež ochranou základných práv alebo by som to povedala inými slovami, veľká väčšina skupín a kolegov nepodporuje návrh komisie v súčasnej podobe, ktorý má za cieľ vytvoriť mechanizmus, ktorý by umožňoval úradom jedného členského štátu priamo požiadať o odhalenie a zaslanie ekonomických dôkazov eh, od úradov iného členského štátu bez toho, že by o tom bol informovaný štát dotknutej osoby a taktiež, že by nemali v podstate tieto osoby možnosť proti tomuto namietať. My vyzývame k vytvoreniu systému, kde by lepší, bol, bol lepšie zapojenie štátu, kde je zastúpený poskytovateľ služieb. No a taktiež rôzni kolegovia žiadajú o zapojenie štátu, kde má trvalé bydlisko dotknutá osoba, pokiaľ je to známe. Ešte chcem doplniť, že podľa komisie by toto bolo potrebné len v obmedzenom množstve prípadov. Vo všeobecnosti návrh komisie vychádza z článku 82 odseku 1, kde sa hovorí o vzájomnej dôvere. No, zhodneme sa si na tom, že vzájomná dôvera je základným kameňom európskej spolupráce, ale nemôže byť nanútená z hora a nemala by byť e, táto dôvera interpretovaná ako slepá dôvera. Takže máme tu, e, člán, máme tu členské šaty, proti ktorým postup v smysle článku 7, tak dobre, to je iný prípad, no ale napríklad tu máme aj prípad USA, ktorý si robia obavy v tejto súvislosti, hľadom teda tej dôvery. Okrem článku Okrem týchto ustanoví článku 82 sa tam hovorí o spolupráci v oblasti súdnictva a vecí. Komisia plánuje úplne nový výklad, kde, sa, kde teda hovoríme o e, kontakte medzi úradom v jednom členskom štáte a e, súkromným subjektom v druhom členskom štáte. Ale pripomeňme si, že naša práca za posledné roky, kde sme harmonizovali naše systémy, e, systém e, trestnej spravodlivosti e, sa ríši v každom členskom štáte. Sú tu rôzne pravidlá pre orgány presadzovania práva, rôzne sankcie, rôzne pravidlá ohľadom prípustnosti dôkazov, e, ohľadom prenosu údajov a tak ďalej. Takže niektorí E, majú obavy ohľadom presunutia zodpovednosti e, z tradičných rúk štátu do rúk súkromných spoločností. Preto navrhujeme mechanizmus notifikácie, kde by členské štáty dostali možnosť odmietnúť uznanie alebo vykonanie dôkazov na svojom území na základe obmedzeného zoznamu dôvodov. Takže je logické, že orgány presadzovania práva chcú byť informované hľadom nových trendov v trestnej činnosti, či už na svojom území alebo v susediacej krajine. No a keď sa pozerám na rôzne pozmenujúce návrhy, tak som rada, že mnohí kolegovia majú rovnaké stanovisko. Avšak, čo je taktiež pravda, v súvislosti s otázkou, ako vytvoriť takýto systém notifikácie, ako vytvoriť dobrú vyváženosť medzi želaniami orgánov presadzovania práva a základnými právami tak tam máme rôzne názory a tento notifikačný mechanizmus, toto by išlo ruka v ruke s ďalšími návrhmi, ktoré sme predložili v súvislosti s pravidla oblasti e, procedurálnych záruk, ochrany údajov a tak ďalej. No a taktiež sú to otázky týkajúce sa autorizácie orgánu a prenos a bezpečných kanálov pre prenos údajov. Takže toto sú rôzne návrhy zo strany kolegov a dám príležitosť aj mi spravodajcom, aby predstavili svoje pozmeňujúce návrhy a nápady. Ďakujeme pani Sipov za túto prezentáciu skutočne veľmi citlivého a komplikovaného spisu. Áno, zosumarizovali ste rozdiely medzi stanoviskom Európskeho parlamentu a stanoviskom rady. No a toto je dôvod toho, prečo prišlo toľko pozmeňujúcich návrhov. Takže teraz si vypočujeme tieňových spravodajcov a uvidíme, či tu máme nejaký manevrovací priestor, aby sme prekonali problémy, ktorým zatiaľ čelíme. A EPP k tomuto spisu zastupuje pán Lenars. Ďakujem. Pán Nuno Melo je našim tým spravodajcom, bohužiaľ tu však nemôže byť. Takže ma požiadala, aby som predstavil jeho návrhy, predložil 94 pozmenujúcich návrhov, ako spravodajkyňa povedala. Taktiež mu ide o to, aby bola vývaha, rovnováha medzi e, tým, čo si prajú orgány presadzovania práva, na druhej strane e, medzi dodržiavaním e, základných práv a taktiež zaručením istoty pre poskytovateľov služieb. Pán Melo toto odzrkadlil vo svojich pozmeňujúcich návrhov. Čo sa týka napríklad Prahu pre transakčné obsahové údaje, zníženie tej lehoty na 3 až z troch na dva roky, napríklad čo sa týka detskej pornografie, takže tam by sa mala znižiť hranica e, toho e, trestu. Toto zaručí e, bezpečnosť trestného vyšetrovania, taktiež to zaručí dodržiavanie základných práv. Pán Melo si myslí, že v súčasnej podobe sú z toho vylúčené mnohé závažné trestné činy, napríklad kriminálne gengy. A čo sa týka vzájomných eh, zatýkacích príkazov a taktiež eh, tie musia byť použiteľné. Čo sa týka notifikačného systému, týka sa to teda iba toho to príkazu na eh, vytvorenie príkazu Mala by byť e, vykonávaciemu orgánu zaslaná kópia osvedčenia s tým, že by tam bola možnosť do 10 dní dodať dodatočné dôvody a úrad by mal mať právo namietať na základe zoznamu konkrétnych dôvodov. Takže vykonávací orgán by mal mať právo požiadať o dodatočné informácie ohľadom dôvodu zamietnutia. Spravodajkyňa má trochu iný návrh tento taktiež zahrňa systematické zapojenie orgánov vykonávacieho členského štátu, kde e, sa teda musí vykonať tento príkaz, a to v každom prípade vrátanie e, údajov e, v súvislosti so, s príkazom na zachyt, alebo dodanie dôkazov. Čo sa týka Európskeho vyšetrovacieho e, príkazu, tak tam je lehota skutočne o mnoho dlhšia. Tuto sa skráti. A sú tu štáty, napríklad Írsko, ktoré obdržiavajú e, rô, skutočne vysoký počet e, žiadostí od mnohých členských štátov. Tam by to mohlo byť problematické. V prípade urgentných prípadov by tam mala byť lehota na reakciu na 8 hodín, toto teda v porovnaní so 6 hodinami, ktoré navrhuje komisia, pravdajte navrhuje 24 hodín a v mene pána Mela hovorím, že sa teší na eh, vypracované kompromisné návrhy čo najskôr a chcel by taktiež zdôrazniť eh, v mene EPP, že eh, obsahové údaje sú dôležité, taktiež, eh, aby mali úrady možnosť požiadať o údaje, na základe ktorých potom identifikujú páchateľa. A toto mm, teda zmysel tohto nariadenia. Na záver, pán Melo eh, opakuje, že nám ide o rovnaký cieľ, ako povedala spravodajkynia, chceme rýchlo bojovať proti kriminalite, chceme mať svižný nástroj na obdržanie elektronických dôkazov, chceme mať harmonizované eh, pravidlá, chceme dodržiavať základné práva Takže áno, aby sme mali manevrovací priestor, ale už by sme mohli začať aj manevrovať. Teraz pán Körner v mene Renew. Ďakujem. Tiež chcem poďakovať spravodajkyni Birgit Sipel za odvedenú prácu a ostatným tieným spravodajcom, ktorí predložili mnohé pozmenujúce návrhy. Máme veľa práce, ktorá nás čaká. Vo všeobecnosti tento nástroj je veľmi proeurópsky, a ide tam predovšetkým o dôveru. Nakoľko dôverujeme úradom iných členských štátov, že budú rešpektovať e, princípy právneho štátu a základné práva. No a taktiež tento návrh hovorí o vnútornom trhu. Sme e, schopní čeliť dôsledkom, ktoré toto bude mať pre jednotný trh. My taktiež e, hovoríme, že bude dobre mať ďalší účinný nástroj e, na boj proti organizovanej kriminalite okrem Európskeho vyšetrovacieho príkazu. Súhlasíme teda v tomto s EPP. A zároveň súhlasíme s e, sociálnymi demokratmi a so spravodajkyňou v tom, že možno v niektorých prípadoch tento nástroj by mohol byť zneužitý, mohli byť tým porušované základné právy že potrebujeme silnejšie zárok, aby sme sa vyhli takémuto zneužívaniu. No a zároveň súhlasíme so zelenými a z GUE, z GUE v tom, že notifikačný systém sám o sebe nezaručí e, to, o čo nám ide. Preto so, navrhujem na pozmeňujúce návrhy, ktoré by prinašali potrebné záruky a zefektívnili by tento nástroj. Chcem dosiahnuť kompromis medzi veľkými proeurópskymi skupinami, aby sme sa sústreďovali na to, či žiadosť o údaje, e, o údaje e, má slúžiť len na účel identifikácie osoby a či vydávajúca krajina e, či prebieha postup v článku 7 proti tejto krajine. Ja si myslím, že pokiaľ by sa obmedzil rozsah pôsobnosti len na domáce prípady, tak to umožní rýchlejší prenos neobsahových údajov, aby sa identifikovali osoby a krajiny článku 7 budú obmedzené len na eh, postupy v zmysle európskeho vyšetrovacieho príkazu a myslím si, by sme takto mohli chrániť novinárov a tým nastoliť eh, príslušnú rovnováhu. 95% prípadov by bolo pokrytých novým nariadením, no a okrem toho som plne presvedčený, že musíme vytvoriť IT infraštruktúru, aby sme mohli komunikovať medzi e, súdnymi orgánmi a právnymi súkromnými subjektmi, ako povedala už aj spravodajkynia, takže musíme taktiež e, zlepšiť systém autentifikácie v súvislosti so žiadosťami. Myslím si, že týmto spôsobom by sme mohli získať širokú väčšinu v parlamente e, z očí voči rade a súhlasím tým, že v rámci trialógu budú rokovania ťažká, že potrebujeme v tomto parlamente silnú väčšinu a teším sa na kompromis a túto tému. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán Lagorinský, za zelených. Ďakujem pekne a ďakujem spravodajcovi za náročnú prácu. Naozaj je to veľký spis a Eh, je potrebné eh, spraviť obrovský kus práce a dohľadnúť na mnohé veci. Pani Cipel to robí vynikajúco. My podporujeme vo všeobecnosti to hlavné smerovanie a tendenciu jej návrhu, alebo teda také smerovanie jej návrhu podporujeme predovšetkým zakomponovanie ustanovení e, do nariadenia o právnom zástupcovi. S tým súhlasíme. Takisto podporujeme všeobecné smerovanie, ale potrebujeme si veci objasniť a musíme mať väčšiu právnu istotu pre zainteresovaných aj pre orgány e, v oblasti definícií a postupov Začnem teda s tým, že máme kategórie dát vytvorené a navrhnuté pani spravodajkyňou e, to znamená e, údaje obsahu a údaje o prenose dát, s tým súhlasíme, ale čo sa týka definície e, obsahu dát, e, podľa e-privacy sa to obmedzuje iba na služby elektronickej komunikácie, teda my navrhujeme, aby sa toto ešte objasnilo. Ďalšia zdanlivo Zložitá téma je definícia vykonávajúceho štátu. My navrhujeme zaviesť akúsi kaskádu a objasniť postup. E, najprv sa pozrieme na miesto, kde sú uchovávané informácie, pretože tam sú informácie aj spracované, takže to by malo byť zvažené v prvom rade. Potom sa pozrieme na hlavnú prevádzku spoločnosti, ak ani toto nie je v členskom štáte, alebo v členskom štáte, ktoré sa zúčastňuje. Potom sa pozrieme na iné prevádzkárne spoločnosti, potenciálne v členskom štáte a až potom, ako posledná možná cesta, sa obrátime na právneho zástupcu. A mimochodom to je aj smerovanie v liste eh, v prípade Microsoft Irsko eh, podaných v Spojených štátoch, kde presne eh, takto sme to my prezentovali ako únia. Takisto chceme objasniť, orgány notifikácie a právomoci v cezhraničnom mechanizme. Pani spravodajkynia navrhuje, aby vykonávajúci orgán mal právomoc zasiahnuť v určitej lehote. Vieme, ako orgány fungujú a vieme, ako sú preťažené, ďakujem kolegom z EPP, ktorí to spomenuli, ako sú preťažené naše súdne orgány. Takže v mnohých prípadoch nedokážu jednoducho a ani možno nebudú ani ochotní notifikovať eh, v rámci stanovených lehôd. Takže potrebujeme ísť do väčšej hĺbky a ak by sme to obmedzili len na krajiny podľa článku 7, tak by sme vylúčili iné krajiny. Tá leho, tou príliš vysokou lehotou máme problémy so súdnou dôverou a počuli sme to v Záhrebe, kde sme sa stretli s ministrami spravodlivosti minulý týždeň dôvera v rámci justície nie je obmedzená iba na dve krajiny, v rámci ktorých prebieha postup podľa článku 7, čiže musíme to vnímať v širšom kontexte a zabezpečiť základné ľudské práva. To znamená, ak sa orgány rozhodnú nezasiahnuť, tak potrebujeme rozhodnutie vykonávajúceho orgánu explicitne. Takisto musíme dať ochranu profesionálom, novinárom a ich informátorom e, takouto lustráciou. Takisto navrhujeme vyhnúť sa vypusteniu materiálu, ktoré môže byť použitý pre iné účely e, zo strany poskytovateľa. Súkromné firmy ako poskytovateľ internet služieb a platformy by nemali byť prvoj línii obrany. Súhlasíme s tým, čo sa týka ochrany ľudských práv, ale keď s nimi hovoríte a keď rozmýšľate logicky, tak by mali mať právo zváž, považovať túto požiadavku za zneužívajúcu. Ak vnímajú, že to je flagrantne zneužívajúca požiadavka, tak potom by mali mať právo buď požiadať o viac informácií, skôr ako sa rozhodnú s konečnou platnosťou, alebo by sa mohli obrátiť na vykonávajúci orgán. E, naše zmeny pre dôvody neuznania a nevykonania, to je systematická otázka. Nevykonanie príkazu zavádza ďalšie prvky Európskeho vyšetrovacieho príkazu a umožňuje orgánu požiadať a preskúmať dáta. A toto je zásadná vec pre nás. Podľa nás prípady elektronických dôkazov sú špecifické prípady tohto Európskeho vyšetrovacieho príkazu. A preto žiadame o vyhodnotenie, prehodnotenie Európskeho vyšetrovacieho príkazu pri eventuálnom zakomponovaní elektronických dôkazov do rámca príkazu Európskeho vyšetrovacieho príkazu. A teraz ešte na záver. Možno to nie je také zásadné, ale predsa je to dôležité. Trváme na to, aby sa opätovne zaviedol aspekt kritické infraštruktúry ako dôvody na prípustnosť. A máme otázku, je to aj od sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Čo sa stane, keď prípustnosť dôkazov vo vykonávajúcom štáte a v štáte, ktorí chcú dôkazy, je rozdielna. Ak e, je dôkaz prípustný v jednom štáte a v druhom nie, ale dôkaz už bol vykonaný. Takže mali by sme sa zamyslieť na touto otázku, možno by sme to mali pozmeniť, ale minimálne by sme sa mali zamyslieť, čo s tým. Takže celkové postup podľa článku 7, chýba justičná dôvera medzi jednotlivými krajinami a Momentálne v tomto historickom okamihu dostávame návrh, ktorý dáva týmto orgánom, s ktorými máme problém a ktorý nedôverujeme, a dáva týmto orgánom veľmi široko koncipované práva. To nie je niečo, čo by sme mali spraviť bez toho, aby sme si to dvakrát rozmysleli. A Nejde, to, nejde o to, že to iba náhodou tie dáta sa nachádzajú v nejakej krajine a stíhaná osoba alebo trestný čin je spáchaný v inej krajine. To nie je náhodou. Pozrime sa na Axel Springer uh, publikáciu napríklad na Slovensku vydavateľstvo. To je jediné nezávislé médiá, jediný nezávislý vydavateľ, ktorý je na Slovensku. Kde sa uchovávajú dáta tejto firmy? Nie na Slovensku. Všetky dáta sú uchovávané mimo Slovenska. A ja si nemyslím, že to je úplne náhodou. Takže dvakrát si to rozmyslíme skôr, ako sa posunieme v tejto veci ďalej. E, slovo dostáva zástupca IDE. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem poďakovať spravodajkyni a tiehovým spravodajcom za prácu na tomto spise, ktorý je veľmi technický a zložitý, ale je veľmi dôležitý vzhľadom na praktické dôsledky, ktoré môže mať v prípade e, boja proti trestnej činnosti. A Spravodajkyňa sa vyjadruje k návrhu mm, Európskej komisie, ktorá sa nám zdá vyváženejšia vzhľadom na rôzne aspekty, napríklad pokiaľ ide o kategórie e, trestných činov. Ja som e, predložila 16 pozmeňovacích návrhov na zlepšenie efektívnosti tohto e, nástroja, napríklad pokiaľ ide o uchovávanie údajov alebo napríklad E, zohľadňovanie rozmanitosti e, súdnych e, justičných systémov. Niektoré dôležité body už uviedol kolega, nebudem to opakovať, ale chcem upriamiť pozornosť na eh, notifikáciu, eh, ktorá predstavuje určitá, eh, určitú zmenu v porovnaní s pôvodným návrhom. Ide tu o rýchlosť predkladania údajov. Myslím si, že by sme mali urobiť také kompromisy, aby sme uľahčili prácu justičným orgánom a samozrejme zohľadnili situáciu konkrétnych ľudí. Musíme zohľadniť aj technologický postup, pokrok a ľudské práva Musíme teda sa snažiť hľadať také riešenie, e, ktoré bude e, zohľadňovať jednotlivé tieto aspekty. Ako už e, sme povedali pri predchádzajúcich výmenách návrhov, podľa nás je lepšia pozícia Európskej komisie, to znamená minimálne 3 roky odňatia slobody miesto 5 rokov, tak ako to predpokladá spravodajkyňa. Mnohé krajiny by totiž vypadli z aplikácie tohto nástroja. Niektoré niektoré trestné činy, kde tzv. digitálne dôkazy eh, eh, napríklad eh, E, sa používajú e, na odsudenie napríklad v prípade stalkingu v Taliansku 104 roky. Ale ide o to, že niektoré takto kategórie e, trestných činov by jednoducho zostali vypustené. Takže ide o nástroj, ktorý bude efektívny aj rýchly. A tie postupy musia zabezpečiť práva všetkých zahrnutých strán a mm, to mm, aj e, ľudí, ktorí e, vedú vyšetrovanie a e, rozhodujú v prípade. Takže ide o ochraňovanie ľudských práv, práv jednotlivcov a samozrejme o efektívnosť a to v prípade príkazov na predkladanie aj uchovávanie dôkazov. Ďakujem. Mm, nie sú tu ďalší zástupcovia ZK, takže pani Erca Gue, nech sa páči. Ja si myslím, že čo sa týka rýchleho prenosu údajov a účinného, tak to je zásadné, ako povedali predrečníci, ale ako povedal aj kolega za e, obnome Európu, tak tu ide aj o otázku dôvery. Nakoľko sme si istí pre prenos, pri prenose údajov, hlavne do iných členských štátov, v súvislosti s eh, dodržiavaním ľudských práv ľudí, ktorí sa týkajú tieto údaje. A tu nejde len o tie štáty, proti ktorým je článok 7. Máme tu aj rôzne iné postupy pri porušovaní e, ustanovení zmluvy. No a vieme, nakoľko, alebo koľko, ako dlho to trvá, kým dosiahneme nejaký úspech. Takže chcem povedať, že som skeptická čo sa týka celého tohto nástroja, no ale pokiaľ ho už budeme uplatňovať a chceme sa pokúsiť o kompromis, tak si myslím, že musíme skutočne e, tam riadne ošetriť otázku základných práv. Nechcem opakovať to, čo povedali kolegovia za zelených, za obnove Európu, e, spravodajkyňa, ale chcem poukázať na to, že my si myslíme, že by sme tu mali e, uplatniť scenár, e, trojstupňový scenár. Môžete tam e, vložiť naše pozmeňujúce návrhy, takže uchovávacie príkazy, tie by mali byť zaslané poskytovateľom služieb, ktorých musia prísne dodržiavať a majú obmedzené možnosti protestovať proti návrhu ale vykonávacie údaje podľa nás by mali vždy mať možnosť zasiahnuť a taktiež uviesť tradičné dôvody odmietnutia. A čo sa týka e, tých e, generovacích príkazov, tam by mali sa rozlišovať e, údaje predplatiteľa a taktiež, predplatiteľa a taktiež um, údaje, obsahové údaje. Je treba teda tieto koncepty diferencovať. Čo sa týka údajov predplatiteľovi, tie by mali byť zaslané aj poskytovateľovi služieb, aj príslušným orgánom, ako povedala už spravodajkyňa tak potom vykonávací orgán urobí rozhodnutie, ale pokiaľ ho neurobí v rámci stanovenej lehoty, tak potom poskytovatelia e, služieb môžu zaslať príslušné údaje účastníkov. No čo sa týka tých e, e, údajov obsa, o obsahu a o toku údajov, alebo toku informácií, tak v tejto situácii tam by sme chceli mať viac e, záruk, než e, obsahuje návrh správy. Vykonávací orgán musí rozhodnúť, alebo musí mať možnosť príkaz si preveriť e, a pokiaľ tam sa tam budú porušovať základné práva, tak musí mať možnosť túto žiadosť zamietnúť. Ehm, myslím si, pokiaľ sa privatizujú takéto úlohy, tak to obnáša mnohé rizika. No a čo sa týka e, tretích krajín a konfliktu e, so zákonmi tretich krajín, tomu by sme mali venovať väčšiu pozornosť. My, my sa snažili e, sprísniť údaje, tak ako to žiada EDPS alebo sme sa snažili sprísniť pravidlá pre tretie krajiny. Máme um, tu teda napríklad ehm, takú situáciu, ako priniesol americký zákon o cloude. A to je tiež problematické a my teda nesúhlasíme s tým, čo povedali EKR a EPP a ešte medzi tými spravodajcami to musíme riadne prediskutovať. Ďakujem. Mm, navrhujem, aby sme si vypočuli krátku reakciu komisie, ak komisia má záujem, pretože je veľmi dôležité vypočuť si, ako môže komisia pomôcť pri prekonaní problémov, s ktorými sa stretávame v súvislosti s e, týmto spisom pani Šveter. Máte slovo a potom dostáva naspäť slovo pani spravodajkyňa. Ja ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela povedať, že za komisiu my ceníme si snahy parlamentu správne nastaviť tento spis a vážne riešiť veci v konečnom dôsledku musíme nájsť riešenie, ktorému budeme dôverovať, e, riešenie, ktoré bude efektívne a bude chrániť e, ľudské práva. Chcela by som zdôrazniť nejakých 5 či 6 vecí. Prvá vec, chcela by som pripomenúť, že vo väčšine prípadov, o ktorých hovoríme, keď hovoríme o e, elektronických dôkazov, ktoré žiada polícia alebo justícia, užívateľia, ktorého údaje sú požadované, sú vo vydávajúcom štáte 94% prípadov, je to tak podľa štatistiky, čiže tieto prípady môžu byť považované za vnútroštátne prípady. Ja by som chcela upozorniť na to, že toto sú iné situácie ako prípady, kedy napríklad je potrebné spraviť domovú prehliadku v inom členskom štáte kde sú tu nástroje spolupráce v rámci Európskeho vyšetrovacieho príkazu, e, elektronické dôkazy, o ktorých tu hovoríme, na to sa vzťahujú iné pravidlá, iná logika v dosledku jednotného trhu, ako v prípade tradičných opatrení vyšetrovania. Po druhé, čo sa týka notifikácií a diskusie o túto tému a architektúry e, systému nariadenia, ktorý umožňuje prístup k elektronickým dôkazom, tu by sme chceli pripomenúť, že akékoľvek riešenie, ktoré chceme, má zlepšiť prístup k elektronickým dôkazom. Nie ho skomplikovať, treba mať preto na pamäti, že musíme nájsť riešenia, ktoré e, ak sú zložité, vyžadujú si ešte ďalšie kontroly v porovnaní s tým, čo máme teraz pre všetkým e, v oblasti Európskeho vyšetrovacieho príkazu. V tomto kontexte vítame to, že žiadny z predložených pozmeňujúcich návrhov parlamentu nespochybňuje lehoty, ktoré navrhuje komisia ohľadom e, vykonania dôkazov v riadnych prípadoch, nie v súdnych prípadoch, v riadnych prípadoch 10-dňová lehota. Čiže to vítame, ale e, systém, ktorý sa tu vytvára, musí byť E, realizovateľný v rámci tých lehôd. Musí to byť reálne. E, sú tu rôzne pozmenujúce návrhy, ktoré chcú obmedziť rozsah pôsobnosti, e, čo sa týka limitov, údajov o transakciách alebo rozsahu vôbec pôsobnosti nástroja. My sme, by sme chceli upozorniť, že je nebezpečné obmedzovať tento rozsah pôsobnosti, pretože chceme nástroj, ktorý zlepší situáciu a každé obmedzenie rozsahu pôsobnosti bude znamenať, že vyšetrovanie prípadov, ktoré ktoré sú vylúčené z rozsahu pôsobnosti, bude zložité a eventuálne povedie k beztrestnosti. Takže to treba mať na pamäti. A potom, čo sa týka kategórie dát, opäť chceli by sme zdôrazniť eh, z pohľadu praxe, že je veľmi dôležité zachovať ľahšie možnosti získať všetky dáta, ktoré sú potrebné na identifikáciu podozrivej osoby. A to je prvý krok vyšetrovania v mnohých prípadoch. A ak to spravíme príliš složitým, tak to pozastaví vyšetrovanie na samom začiatku. Nede tu iba o údaje predplatiteľov, ale aj o údaje prístupu, tak ako to navrhuje komisia. A na záver toto nie je politická záležitosť, ale skôr právnická e, zo smernice. Tu sme navrhli e, nástroj v dvoch samostatných smerniciach z právnych dôvodov kvôli argumentom e, o právnom základe. Takže aby sme nemali smernicu, aby sme to zakomponovali do nariadenia, to vyvolá právne otázky. Pracujeme posledný rok na európskom systéme digitálnej výmeny, ktorý umožní elektronicky, elektronicky bez, elektronickú a bezpečnú výmenu dôkazov eh, Európskeho vyšetrovacieho príkazu a eh, radi vám predstavíme doterajšie výsledky práce tu v parlamente, ak vás to zaujíma, pretože zabezpečená komunikácia to je takisto téma, ktorá je veľmi dôležitá v tomto kontexte. Mm-hmm. Eh, mimochodom sme vám plne k dispozícii s obom spolu zákonodarcom, aby sme našli kompromisy tejto dôležitej problematiky. Máme len otázky ohľadom ďalších krokov a harmonogramu. Ďakujem pekne. Pani Sipl, máte naspäť slovo, aby ste to zhrnuli. Ďakujem, kam predsedajúci. Veľmi by som ocenila, keby mohla komisia predložiť eh, informácie o bezpečných kanáloch. Toto je veľmi dôležité pre e, praktické fungovanie tohto legislatívneho aktu a k argumentom našich tieňových spravodajcov. Vypočula som si návrhy na zmeny a doplnenia, aj tie argumenty a je jasné, že tento spis je technicky aj právne dôležitý, ale zároveň sa dotýka veľmi citlivých otázok, takže opäť by som chcela poďakovať kolegom, ktorí veľmi vážne pristúpili k tejto práci za posledné mesiace Jeden z hlavných bodov v rozprave bol ten, že niektoré skupiny sú za veľmi robustný postup notifikácie s pozastavujúcim e, efektom rátane príkazov na predloženie a uchovanie dôkazov, e, zahrňajúc všetky kategórie e, údajov v rámci časového rámca navrhovaného komisiou 10 eh, dní, eh, keď eh, má byť taký doklad predložený. A, a, a to na základe pozitívnej reakcie Niektorí sú za e, menej robustnú notifikáciu bez toho pozastavujúceho efektu, obmedzenú len na e, e, predkladanie a na citlivejšie kategórie údajov a okrem toho niekoľko skupín navrhuje notifikáciu alebo námietku e, proti, len keď e, príslušný člo, príslušná osoba e, žije v inom členskom štáte alebo keď, keď ide o domáce prípady v prípade údajov a nevyžaduje sa notifikácia. No vzhľadom na tieto rôzne postupy a postoje chcem vyzvať kolegov tieňových spravodajcov, a už sme to tak aj urobili, na začiatku mesiaca e, s kolegami a e, pozvali sme aj sudcu z Európskeho súdneho dvora a k niektorým tým argumentom náš právny servis e, potvrdil to, že tie návrhy sú právne odôvodnené a ide o presunutie povinnosti na e, právneho e, toho poskytovateľa služby, na právneho zástupcu a to e, v rámci nariadenia. Podľa nás je toto právne vhodné riešenie. Je to pokryté právnym základom, to znamená článok 82, pretože to by v podstate bolo len opatrenie pre také podporné opatrenie pre tento konkrétny nástroj. Okrem toho Sudca, ktorého sme pozvali, jasne povedal, že by sa to týkalo len národných prípadov, ale aj tak úrady, orgány iných členských štátov a poskytovateľia služieb sú stále viazaní zákonmi tohto členského štátu. To znamená, e, kde býva ten príslušný človek. To znamená, že tie orgány sú e, povinné zabezpečovať základné ľudské práva na svojom území a preto nie je tak jednoduché e, jednoducho ustúpiť od princípu teritoriality a preto sme s tým museli pracovať. Ale je tu jasná požiadavka od niektorých skupín, že notifikačný systém e, musí byť e, zvládnutelný z hľadiska všetkých zahrnutých e, aktérov. A preto kolegovia a ja a všetky naše týmy sa stretnú na stretnutiach tieňových spravodajcov a na technických stretnutiach, ktoré začnú už na budúci týždeň, aby sme našli kompromisy a dopracovali celú otázku do marca. Takže ide o to, aby sme mali právne e, robustný nástroj, ktorý je prakticky vykonateľný, zaručuje ľudské práva a ja verím tomu, že ak všetci budeme ochotní prijať isté kompromisy, tak sa nám podarí nájsť riešenie, e, ktoré môžu podporiť mnohí z nás. Viem, že komisii ide o veľa, takže pracujme tu v parlamente, urobme si svoju prácu. Samozrejme, komisia je veľmi vítaná v rámci interinstitucionálnych e, rokovaní, ktoré budú nasledovať a ak by komisia mohla predložiť ďalšie informácie o bezpečných panáloch. Bolo by to veľmi ocenené, jednak z mojej strany, aj zo strany tieňových spravodajcov. Ďakujem, pani Sipel. My sa veľmi tešíme na to, čo bude nasledovať technické stretnutia na budúci týždeň a vôbec aj tá možnosť, že by sa o tom hlasovalo v marci. To je veľmi dobrá správa, lebo je to nedokončený spis, ktorý je veľmi citlivý a vyvoláva jednoznačné reakcie. No a my len očakávame a dúfame, že sa upriami pozornosť najmä na to, aby to bolo skutočne právne e, dobre podložené. Ten právny základ je článok 82. Právny odbor e, parlamentu to podporil. Toto je dôležité na dosiahnutie kompromisu. A teraz, e, myslím, že už musíme prejsť k ďalšiemu bodu na programe rokovania a to je otázka drog. No, ale chcem ešte povedať jednu vec. Máme tri debaty, e, tri spoločné body v E, mali sme tu na programe e, jednak e, tú otázku návratov a readmisie. Jednoducho bolo to časové náročné a teraz tu máme od odborníkov na drogovú problematiku. V roku 2019 bola zverejnená správa o, drogovej problematike. Katarína Kiniči sa takisto na začiatku tohto roka touto otázkou zaoberala a dostali sme e, zlú správu o tom, že Európska únia sa stáva najväčšou fabrikou na výrobu, ale aj e, e, export a import drog. Takže máme tu dvoch expertov na drogovú problematiku, pána Alexisa Guzdiala, z Európskeho centra pre drogy a drogovú závislosť a, a Will, e, pán Van Gemert, e, zástupca riaditeľa Europolu, operačná sekcia. Takže si vypočujme týchto dvoch pánov a potom budeme mať priestor pre koordinátorov a ďalších prítomných na diskusiu, ale pamätajte na to, že ešte musíme hlasovať do 11.45 sa bude zvyšovať počet e, poslancov tu v miestnosti. Môžeme hlasovanie odložiť až na úplný koniec, až do 12. viac už nie. Musí to byť ale v každom prípade e, vykonané. E, je to hlasovanie kolegu pána Volara. Nemalo by to trvať dlhšie, ale nemalo by to, nejak dlho, ale nemalo by sa to odkladať po 12. pretože zase nemôžeme očakávať od kolegov, že budú čakať len na to. Takže eh, chcem privítať eh, pána Guzdila. Ďakujem, že ste prišli a ďakujem za prezentáciu. Ďakujem, dámy a páni, som veľmi rád, že môžem prezentovať tomuto výboru hlavné zistenia a závery spoločnej správy zverejnenej spoločne s Europolom. Chcem poďakovať e, kolegom a riaditeľovi Europolu za vynikajúcu spoluprácu. Cieľom tejto správy je vykonať strategickú analýzu a e, vydať odporúčania, strategické a operačné odporúčania. Takže poprosil by som o prvú priesvitku. Prvým problémom je, že e, fenomén drog sa stáva čoraz globálnejší a digitálnejší. E, aj v správe sa o tom hovorí. Druhý bod je ten, že máme najväčšiu dostupnosť všetkých drog v Európskej únii za celú históriu. Takže to kľúčové posolstvo na dnešok je, že to musí mať to, čo by malo mať e, dôsledky pre politiky, je, že nebolo nikdy toľko dostupných e, prírodných aj syntetických drog e, maximálneho stupňa čistoty za stabilnú alebo ešte nižšiu cenu než kedykoľvek predtým. A potom je tu jedna nová vec. Pred piatimi rokmi to napríklad takto nebolo konkrétne e, narastajúce násilie a korupcia súvisiaca s drogami. Len na pripomenutie, minulý rok v Holandsku bol zavraždený právnik. Je niekoľko štátov, kde sú konflikty medzi skupinami organizovanej trestnej činnosti. E, e, granáty, bomby sa využívajú a podobne to je niečo, čo kedysi bolo typické pre Strednú a Južnú Ameriku a dnes sa to dostáva do Európskej únie a pre úniu myslím, že to je e, veľmi významné, e, významné varovanie, že treba prijať primerané opatrenia. Za posledných 25 rokov sme mali vyvážený prístup k fenoménu drog jednak e, investovanie v, do verejného zdravotníctva a samozrejme e, do obmedzovania do dodávky. Ale tento model už je pod tlakom vzhľadom na to, že narastá aktivita organizovaných trestných e, skupín a násilie. Takže musíme si teda sa pokúsiť zachovať e, model, ktorý bol úspešný a zachovať zároveň aj základné ľudské hodnoty. Niekoľko slov o dôsledkoch a, a, a tých stimuloch e, drogovej problematiky. E, my na to pozeráme systémovo, zo systémovej perspektívy. Pozeráme sa na to, čo stimuluje a uľahčuje E, aktivity na trhu s drogami a moji kolegovia budú podrobnejšie hovoriť o niektorých kľúčových bodoch, ktoré sa tohto týkajú. Ale ja by som chcel ešte povedať, ak teda môžem poprosiť o ďalšiu presvitku, chcel by som hovoriť o finančných dôsledkoch drog. Je celý rad odhadov, aký je objem, e, finančný objem e, trhu s drogami. My sme začali Eh, údajmi vychádzajúcimi z používania konkrétnych eh, drog, eh, z údajov získaných v celej Európe z tých fokálnych bodov 13 miliárd eur každý rok je veľkosť toho európskeho mm, trhu s drogami, povedzme toho maloobchodného tieto zisky z drogového trhu sa reinvestujú do iných významných závažných aktivít organizovanej trestnej činnosti a príležitostne aj priamo alebo nepriamo mm, aj do teroristických aktivít. Takže v tej správe sa hovorí najmä o prepojení s terorizmom a organizovanou trestnou činnosťou. Máme tu ďalšiu správu, ktorá e, ďalej roz- e, e, analizuje tento aspekt. No a potom sú to dôsledky pre jednotlivcov a rodiny v komunitách, pre tieňovú ekonomiku a samozrejme aj pre inštitúcie. A keď hovoríme o strategickej analýze situácie v Európe, ten dôraz na štá, právny štát a význam e, tohto fenoménu pre, z hľadiska korupcie. E, to je niečo, e, na čo netreba zabúdať. E, skupiny jednotlivých látok, jednak e, kanabis, kanabinoidy, to je samozrejme dlho prítomné. Je tu sú tu náznaky inovácie a diversifikácie produktov. Tí, ktorí tu boli pred dvoma rokmi, si možno pamätajú, že pred dvoma rokmi som informoval o situácii v oblasti nových e, produktov zo Spojených štátov a o produktoch, ktoré boli legalizované na rekreačné účely a povedal som, že môžeme očakávať, e, že sa niektoré z týchto produktov dostanú síce ilegálne, ale dostanú aj do Európskej únie. V poslednej dobe v Európskej únii nachádzame napríklad e, e, tie americké vajpovacie náplne a prosto výrobky s tými tekutinami obsahujúcimi 70 až 95 e, e, kanabinoidov. Takže tie nebezpečenstva sú globálne a digitálne. Musíme zvyšovať e, povedomie a pripraviť sa na to. Musíme takisto si uvedomiť aj ďalšiu vec, o ktorej hovoril pán predsedajúci. Európa je, sa stáva významným výrobcom týchto omamných látok to znamená, že musíme e, sa zamerať aj na to, kde sa to pestuje a mm, pochopiteľne e, toto ide ruka v ruke s výrobou nových e, syntetických a psychotropných látok v Európe. Opioidy, omamné látky sú samozrejme na stabilne závažným problémom už dlhšiu dobu, ale máme tu aj nové problémy, ktoré súvisia s kontrolou chemických prekurzorov, napríklad acetický anhydrid a podobne. A mm, takisto čelíme meniacim sa e, stratégiám skupín trestnej činnosti a menia sa aj trasy Stáva sa napríklad veľmi dôležitý suezký prieplav. Um, takže ide tu o prepojenie týchto e, trás napríklad z Ázie, heroín a nové uh, látky a nové komerčné trasy uh, napríklad z Číny a tres, trasy, ktoré spoliehajú na vlaky alebo lode a E, môžeme povedať, že napríklad pokiaľ ide o Čínu a kontejnerovú dopravu, je potrebné posilniť kontroly v tejto oblasti. A pokiaľ ide o kokain, tak tu vidíme, že a určite už ste niektorí o tom počuli, že v posledných rokoch veľmi narastli, zintenzívnili sa a zmenili sa tie trasy, e, najmä z Rotterdamu sa to presunulo do prístavu v Antwerpách. Pred rokom 50 tón kokainu bolo zhabaných len v Antwerpách samotných a ďalších 50 tón bolo objavených e, e, tiež v Antwerpskom prístave ako v konečnej destinácii. Takže treba zvyšovať e, objem zhabaných drog, ale mini, minulý rok sa teda podarilo zabať viac než 50 kokainu, ktorý sa dostal e, do Európy. V Rotterdame tento rok už e, je to, e, sú to Antwerpy. Potom je tu samozrejme Maroko a činnosť činnosť skupín organizovaného zločinu v Holandsku, ktoré využívajú Maroko alebo určité miesta v Maroku e, ako bod, odkaz sa posielajú drogy do Európy. Čo sa týka dôsledkov v súvislosti s kokainom, tak vidíme skutočne, že je stále dostupnejší a nevidíme to v štandardných liečebných programoch ktoré sa zaoberajú problematickými dôsledkami užívania kokainu. V mnohých mestách, e, ako v, e, napríklad v Bruseli, vidíme teraz zvýšenú mieru užívania tzv. crack kokainu. V minulosti to skutočne táto droga mala len obmedzené e, obmedzenú mieru užívania, takže vidíme zvýšenú mieru užívania tých drog, ktorých sledujeme, ale obdržali sme aj prvé informácie o tom, že situácia mení, takže nie len kokain, ako sa užíval v minulosti, ale aj krak kokain, ktorý má aj vážnejšie dôsledky pre verejné zdravie. Takže teraz sa dostávam k amfetamínu, metamfetamínu a MD, e, e MEDM, MDMA. Vidíte túto na prísvitke, ako sa produktoval produkovali tieto drogy. E, sú tam prísvedky z roku 2015 až 2017. Kolega z Europolu to lepšie popíše po mne, ale vidíte, nakoľko sa šírila lokalizácia týchto produkčných miest. V niektorých prípadoch um, skutočne tých miest je oveľa viac než v roku 2015 až 2017. Chcel by som zdôrazniť že som o tom diskutovala aj s britskými kolegami minulý týždeň. Je to rozhodne alarmúca situácia. Napríklad v Holandsku sa e, našli veľké priestory na produkciu metamfetamínu a zapojené boli aj mexické kartely do organizácie je to rozhodne veľká hrozba do budúcnosti a môže si to vyžadovať kroky na európskej úrovni a užšiu koordináciu a cezhraničné organizované skupiny možno začali zvažovať Európu ako e, budúce možné pôsobisko. Nové psychoaktívne látky. Tu vidíte tie plné bodky. To sú nové látky, ktoré boli v roku 2018 na európskych trhoch objavené. Dnes, a to je čerstvá informácia, dnes e, celkový počet nových psychoaktívnych látok v Európskej únii, ktoré monitorujeme, tých je 780. Na záver, aby som dodržal pridelený reštický čas, chcem ešte povedať, že skutočne toto by nás malo zobudiť. Máme kľúčové odporúčania aj pre možnú legislatívu. Tieto informácie prichádzajú presne vo chvíli, kedy rada, komisia a parlament budú diskutovať o hodnotení súčasnej stratégie EÚ. Pracuje sa na e, schválení novej európskej stratégii pre drogy pracujeme na holistickom prístupe a myslím si, že toto povedala riaditeľka Europolu a ja, Katrin de Bole. Ehm, je treba sa zobudiť. Dokonca aj ministri vnútra na to upozorňujú. Je to skutočne časovaná bomba. Nemôžeme váhať, musíme konať. Toto je zásadné, keď hovoríme o viacročnom finančnom rámci a o politických prioritách. Musíme zaručiť s vašou spoluprácou, že si drogy vyslúžia pozornosť, ktorú, ktorú musia mať, pretože skutočne veľmi ohrozujú našu bezpečnosť a naše zdravie. A vzhľadom na stanovené portfólio zásahov členských štátov za posledných 20 rokov, keď sme čelili heroinovej epidémii, no tak si teraz myslíme, že nie sú problémy, nie sú drogy, ale je to presne naopak, pretože drogy sú teraz dostupnejšie a je ich viac. A na záver ešte chcem povedať, že si nemôžeme dovoliť čakať, kým príde nová epidémia, ako majú napríklad v Spojených štátoch. Pred dvomi, e, za posledné dva roky, pred dvomi rokmi e, bolo 75 úmrtí za, na tieto drogy. Takže skutočne je to veľký tlak, je dopyt po drogách a pokiaľ si nadalej budem myslieť, že nie sú problémy, tak budeme konať neskoro a príde nová epidémia. Takže máme prostriedky, máme zdroje, máme teda Európske pozorovacie centrum pre drogy a ďalšie agentúry, môžeme konať, ale pokiaľ sa neuzná, že to riziko tu je, tak sa nič robiť nebude. Toto riziko je skutočne urgentné a je treba konať viac než doteraz. Ďakujem. Ďakujeme, pán Housdale. Navrhujem, aby tá druhá prezentácia Europolu bola kratšia, pretože 11.50 máme hlasovanie, takže bude to síce krátke hlasovanie, ale musíme hlasovať, takže prosím, prejdite priamo k veci. Ďakujem. Som rád, že tu môžem opäť byť vo vašom výbore a spoločne s pozorovacím centrom pre drogy a zdôrazniť skvelú spoluprácu medzi dvomi našimi agentúrami. Čo sa týka vývoja veci, ako Alexis popísal, e, skutočne taký, že je tu nárast miery obchodovania s drogami. A toto nás nutilo ako Europol a orgány presadzovania práva si uvedomiť, že drogy skutočne sú dôležitým aspektom e, cezhraničného organizovaného zločinu. Za posledných pár rokov sme vystupňovali boj proti drogovým gengom a venovali sme tejto téme zvýšenú pozornosť, no ale ukazuje sa, že treba toho robiť ešte viac. Na tejto prizitke, o tom už hovoril Alexis, vidíte tu náš prístup, hlavné aspekty, budeme hovoriť na pohľad e, orgánov presadzovania práva na tieto témy, napríklad ako globalizácia zmenila vzorce organizovaného zločinu, ako organizované e, gengy využívajú nové technológie, ako orgány presadzovania práva môžu určite na to reagovať. Ďalej rovnaká vec sa týka dopadu na spoločnosť, e, na drogové trhy. Chcel by som sa sústredovať na vývoj organizovaného zločinu, našich stratégií a taktiež čo to znamená e, efektívna reakcia orgánov presadzovania práva. Bude hovoriť o konkrétnych krajinách, ale ako povedal Alexis, je to celoeurópsky globálny problém a vyskytuje sa vo všetkých krajinách. Ďalej. Chcel by som teraz predniesť hravné e, posolstvo z pohľadu orgánov presadzovania práva. Chcem zdôrazniť, že organizovaný zločin podľa nás je najväčším a najrôznorodejším rizikom pre bezpečnosť štátov EÚ. Už e, e, polčasové vyhodnotenie SOCTA e, skonštatovalo, že naďalej je tu, sa situácia vyvíja. Tieto Organizované gengy sú stále na vyššej úrovni, sofistikovanejšie a taktiež infiltrujú aj vlády alebo aj spoločnosti je treba bojovať proti drogám, lebo je to organizovaný zločin. Skutočne odtiaľ taktiež ide veľa peňazí e, týmto organizovaným skupinám. Chcem vám teraz ukázať e, pár obrázkov za posledných 10 rokov, čo sme robili. V roku 2010 v Holandsku toto vtedy e, boli najsofistikovanejšie priestory na výrobu drog. No v roku 2020, keď sa blíži, sme, sme prišli do roku 2020 a teraz máme toto skutočne to priemysel, ktorý generuje veľké zisky a riziko je veľmi vážne. A čo sa týka syntetických drog, ako povedal Alexis, môžete sa hádať o číslach, ale ja som e, hovoril s akademikmi v Holandsku a malo by to byť, e, ten zisk by mal byť až 90 miliard e, eur za rok. Takže skutočne vysoké zisky pre organizované skupiny a zároveň týmto môžu podporovať korupciu a infiltrovať legitívne podniky. Polikriminalita, skupiny organizovaného zločinu, ktoré e, fungujú v tejto oblasti, sú najrôznorodejšie, pretože sa nezaoberajú len drogami, ale aj strelnými zbraňami, prevádzaním migrantov, pašovaním, um, pašovaním taktiež e, nezákonného odpadu, organizované skupiny dokážu kontrolovať celé reťazce, napríklad dodávok kokainu od krajiny pôvodu až po spotrebiteľský trh. No a napríklad e, taktiež sú tam reťazce dodávania e, ilegálnych zbraní. Máme tu taktiež organizácie, ktoré majú takú štruktúru ako mafia, je tam jasná hierarchia, operujú po celom svete. No a často sú zapojené do veľkých operácií pašovania drog, do prania špinavých peňazí a ďalších fóriem organizované zločinu, no ale sú to ešte ďalšie kriminálne skupiny, ako povedal kolega, ktoré pochádzajú mimo z EÚ napríklad e, čilské alebo kolumbijské skupiny, mexické, čínske, nigerijské, marocké organizované skupiny, ktoré operujú na európskom území. Takže taktiež e, obchodovať s drogami sa spája s násilím a Napríklad e, v krajinách ako Holandsko, Belgicko a Švedsko došlo e, k prestrelkám a k bombovým útokom. To, bolo taktiež v súvislosti s drogovým obchodom. V roku 2019 344 e, mm, útokov strelnou zbraňou v tejto súvislosti. Ľudia, niektorí prišli o život alebo boli zranení. Ďalšie riziko infiltrácia organizácií súkromného alebo verejného sektora, tam sa podporujú konflikty záujmov, ovplyvňuje sa verejné rozhodovanie, napríklad priemerný plat ehm, alebo priemerne sa zaplatí eh, daňovému úradníkovi, pardon, colnému úradníkovi 250 tisíc eur, aby prehliadol takúto dodávku eh, drog. Ďalší prvok, ktorý vidíte na tejto prísvitke, to je technológia a inovácia, mm, organizované skupiny úspešne využívajú internet a technológie. týmto, toto teda napomáha nelegálnemu obchodu. A čo sa týka vyšetrovaní takýchto prípadov, tak tie sú komplikované a preto Europol vytvoril tzv. darknetový tím, aby sme podporovali členské štáty v týchto aktivitách, aby sme teda na kybernetickej úrovni vykonávali také hliadkovanie. Diskutovalo sa o právnom rámci, ale čo sa týka komunikačných šifrovacích nástrojov, tak tie sú veľmi dôležité šifrova, politika šifrovania. Toto skutočne bola veľká výzva pre orgány presadzovania práva, pre Europol. Preto sa snažíme vybudovať kapacity na dešifrovanie v spolupráci s Európskou komisiou. V neposlednom rade vidíme tu mnohé e, nové geografické oblasti, ktoré sa stávajú úzlami ilegálnych aktivít vo vzťahu k prevádzaniu migrantov, environmentálnej zločinnosti a taktiež e, k drogovým zločinom. Je tu dôležitosť e, Južnej Ameriky, ale aj Západný Balkán. No a Odhadujeme, že 60 kokainu, ktorý sa produkuje v Kolumbii, e, smeruje na európske trh, no a takmer 90 všetkých dodávok kokainu z Brazílie idú E, do Európy. Takže aké možné reakcie môžeme zvážiť zo strany orgánov presadzovania práva? Podporujeme členské štáty v dôležit- pri dôležitých vyšetrovaniach, e, ktoré si zaslúžia špecifickú pozornosť preto sme vytvorili eh, v roku 2018 príslušnú pracovnú skupinu. Chceme eh, viesť vyšetrovanie proti jednotlivcom a kriminálnym organizáciám, ktoré sú najrizikovejšie, aby sme zintenzívnili naše výsledky a taktiež, aby sme úspešne skonfiškovali ehm, zisky z takéto činnosti. My sme vytvoril od roku 2018 24 task force eh, v spolupráci eh, s členskými štátmi. Máme 49 eh, dôležitých cieľov, ktoré sme zadržali a skonfiškovali sme asi 84 miliónov eur. A takže taktiež je treba sa riadne zameriavať a z geografického a z politického pohľadu je treba identifikovať kľúčové oblasti, ktoré sú zásadné a taktiež spolupracovať s krajinami mimo EÚ. Balkánsky kartel, o ktorom som hovoril, tak tam spolupracujeme s USA, aby sme, zabez, aby sme zabránili tomu, že toto nebude nová trasa drog do Európy. Je treba investovať do technológie, do inovácie, šifrovaná komunikácia, e, online obchod, kryptomeny. Toto všetko sú výzvy pre orgány presadzovania práv EÚ No a jedným cieľom našej stratégie 2020 byť priekopníkmi v inovácii, aby sme mohli podporovať príslušným spôsobom naše orgány presadzovania práva. Ako viete, tak chceme vytvoriť inovačné laboratórium, aby sme podporovali inováciu v EÚ a agentúry v tejto oblasti. Ďalej, konfiškácia e, ziskov z kriminálnej činnosti odhaduje momentálne, že menej než 5 alebo možno aj oveľa menej e, takýchto ziskov e, orgány presadzovania práv v podstate zhabu, takže na tomto treba popracovať a je treba zaručiť, že existujúca legislatíva v členských štátoch je harmonizovaná, aby sme dostali príležitosť reagovať. No a čo sa týka praní, prania špinavých peňazí, tak e, budeme mať príslušné centrum na úrovni Europolu, aby sme mohli lepšie podporovať členské štáty v boji proti hospodárskej kriminalite a proti praniu špinavých peňazí, aby sme mali dispozícii, aby mali k dispozícii príslušnú expertízu. No a na záver musíme pracovať na stratégii nie len ako zložky presadzovania práva, ale musia na tom pracovať aj politici e, na úrovni EÚ. Naďalej budeme vykonávať operácie proti e, dôležitým cieľom. Je taktiež zásadné si uvedomiť, že je tu riziko aj iných form kriminality. No a keď sa len pozriete na výsledky, e, čo týka produkcie syntetických drog, aký to má dopad na životné prostredie, tak od roku 2015 viac než 900 ilegálnych skládok, skladok ilegálneho odpadu e, bolo objavených, e, ktoré majú negatívny dopad na našu spoločnosť. No a úplne na záver, už to povedal Alexis, toto je výzva konať a tešíme sa na spoluprácu s vami aj s našimi kolegami, aby sme podporovali boj proti organizované zločinu. Ďakujem. Ďakujem vám obom. Ako obvykle sa prvý vyjadria koordinátori, prosím, priame otázky a k veci, pretože mám ešte aj zoznam ďalších poslancov, ktorí by sa chceli vyjadriť, takže prosím, pomôžte nám. Začneme zástupcom za EPP, pán Peters. Ďakujem, pán predseda, len stručne. Ďakujem rečníkom, aj pozorovaciemu centru za túto dôležitú správu. Povedali ste, že je to skutočne taký budíček, odhadovaná hodnota 30 miliard eur za rok. Toto je šokujúce. Musíme si uvedomiť, že toto malo byť priorita nielen pre Európu, ale pre členské štáty. No a po druhé, zdôraznili ste, že pokiaľ existuje nejaká oblasť, kde je treba zintenzívne spoluprácu, tak toto je rozhodne jedna z oblastí. Produkcia kokainu v Južnej Amerike a produkcia heroínu v Afganistáne sa nachádzajú na historicky najvyššej úrovni. Toto sa týka našich problémov s drogovým trhom naša spolupráca zatiaľ nedostačujúca, no moja otázka je, ako účinnejšie toto riešiť v rámci našej zahraničnej politiky. Ešte mám druhú otázku. Úspech e, krokov orgánov presadzovania práva proti e, drogovým trhom, ktoré sú taktiež digitálne podporované, bude závisieť od toho, nakoľko identifikujeme nové technológie. Chcem sa opýtať, ktoré opatrenia potrebujeme najurgentnejšie, a ako hodnotíte súčasné systémy spolupráce? Ďakujem. To you, Mrs. Nech sa páči, pani Cipel, poprosím krátko. Ďakujem pekne, ako tu už zaznelo na úvod. Mali sme misiu, boli sme v agentúre, takže už sme videli tieto správy. Zameriam sa teda na e, také drobné otázky a pripomienky. Predovšetkým, samozrejme, je tu problém, pretože ľudia majú radi drogy od alkoholu po čokoľvek. Ľudia to majú radi. Keby nemali, tak by tu nebol na to trh. Problémy začínajú tam, kedy tie, keď tieto drogy sú nezákonné. To neznamená, že ja chcem, aby sa legalizovali, ale samozrejme máme zásadný problém. Mám otázku. Keď hovoríte o kanabise, všetci vieme, že pre niektorých ľudí je užitočný kanabis napríklad pri liečbe ochorení, napríklad ľudí s rakovinou, e, po chemickom ošetrení kanabis im pomáha, ale hovorili ste o poškodení zdravia. Presne na čo ste mysleli? A tu hovorím, prechádzam priamo na použitie heroínu. Pokiaľ viem, nie všetky krajiny si uvedomujú, E, nárast a všetky následné dôsledky nárastu spotreby heroínu. Viem, že sú tu správy napríklad o tom, že v Nemecku, že dokonca aj vo vode v niektorých regiónoch krajiny máme nárast prítomnosti heroínu, čo svedčí o tom, že je tu aj nárast používania heroínu. Je to niečo, čo takisto skúmate a ste v kontakte so zodpovedajúcimi orgánmi a komunikujete s nimi? Čo sa týka heroínu a kokainu, povedali ste, že e, stále viac využívajú prepravu cez kontajnery a špecifické trasy ste spomenuli. Do akej miery má toto vplyv na spôsob kontroly na hraniciach a kontrolu kontajnerov na týchto trasách? A Máte nejaké informácie možnosti ohľadom syntetických droh, kde evidentne Európska únia je hlavným výrobcom? Aké informácie potrebujete vedieť ohľadom miest, kde sa tieto drogy vyrábajú? A akú ďalšiu pomoc by ste potrebovali, eh, aby ste v tejto veci mohli pôsobiť efektívnejšie? Ďakujem pekne, pani Intervelt. Chcete, nechcete? Nie, dobre. Dobre, takže pani Pagasatuna za Riniu, požiadali ste o slovo, nech sa páči. Len stručne, už aspoň niekde u nás sme boli svedkami toho, ako mladí boli zapojení do E, do tohto zložinu a vyzerá to tak, že pozerali nejaké, nejaké seriály na túto tému ohľadom Gomory alebo posledných alebo podobných mafií. Takže ja nechápem presne to e, číslo mŕtvych, to počet mŕtvych následkom užívania drog, ktoré ste nám dali v Európe alebo aj inde vo svete. Takže prosím, ešte to upresnite. No a po druhé, Vieme, že sú to e, problémy s psychotickými látkami a sú tu vážne problémy dôsledkom užívania drog. Mohli by ste nám o tom povedať viac, pretože máme dojem, že táto otázka sa dostatočne nerieši, lebo rodiny to skrývajú, alebo sa to dostatočne nerieši. No a po tretie, nové látky, o ktorých ste hovorili, mohli by ste nám povedať, ktoré sú tie potenciálne najsmrtiacejšie a mohli by sme E, toto šíriť a na verejnosť? Ako to robiť? Ďakujem. No, Ďakujem pekne, pani Brickmont, za zelených. Ďakujem pekne, ďakujem za prezentáciu, aj za poskytnuté informácie, ktoré sú zaujímavé. Uh, naozaj hovoríte otvorene, keď hovoríme o potrebe zlepšiť situáciu, ktorá sa v teréne zhoršuje. V teréne sa zhoršuje, tu by som sa chcela vrátiť k tej veci, ktorú ste povedali. E, v podstate je tu veľa problémov na miestnej úrovni, sú tu naozaj sociálne drámy, násilie, hovorili ste o tom všetko, čo vyplýva potom z požívania droh. E, Niektorí e, si zarobia za týždeň 5 milión eur, je tu korupcia a zneužívanie pracovníkov, ktorí sú platení za to, aby zavreli oči a nevideli. Takisto je tu aj komplici, e, určití politici sú komplicmi E, potom je to terén 11 až 13 ročných e, detí, e, ktorí sú zasielaní a ktorí zneužívajú drogy, potom nechodia do školy a tak ďalej, všetky sociálne dôsledky. Takže je to naozaj zlá situácia. Sú tu konflikty v určitých obciach, v určitých komunitách, potom je cieľená určitá skupina komunít, potom sú tu kartely, ktoré sa bijú medzi sebou o trh. Takže aké sú vaše odporúčania, aký typ práce by sa dal spraviť na úrovni Európskej komisie aj s prácou s mladými, s zamestnanosťou, o tom, aby ostali v školách, potom justičná a policajná spolupráca. Aké odkazy e, máte voči členským štátom, e, v čom, do čo majú investovať technicky a ľudsky, pretože tu je tá výzva, potrebujete viac zdrojov na to, aby sa robila lepšia kontrola, pretože momentálne napríklad pristáv v Antwerpách e, tie kontroly neboli dostatočné, alebo na to neboli dostatočné prostriedky. Ďakujem pekne. A teraz má slovo zástupca ID, má, ak máte záujem otázku. Ak nie, tak potom EKR, ani oni. Dobre, takže GUE? Áno, nech sa páči. Nech sa páči, pán Papadakis. Mm-hmm. Prepačte. Pán Avanitis. Ďakujem pekne, ďakujem za vynikajúcu zaujímavú a užitočnú prezentáciu pre nás všetkých. Ja mám len jednu otázku. Predovšetkým by som sa chcel skonštatovať niečo úplne základné. Pri závislosti je potrebné pochopiť faktory, ktoré vedú ľudí k závislosti, k potrebe E, zneužívať omamné látky, drogy, alkohol a podobne. Sú ľudia, ktorí e, čuchajú benzín, e, ktorí berú zákonné látky, omamné látky. Čiže rozlišovanie medzi zákonnými a nezákonnými látkami nám nepomôže pochopiť samotný jav závislosti. Je to psychologická otázka, prečo niekto sa stane závislým na niečom. A Väčšou otázkou znie to, či potrebujeme celoeurópsku stratégiu, ktorá by pomohla všetkým členským štátom riešiť tento problém. A konkrétnejšia otázka na vás, koľko syntetických látok sa produkuje denne v celom svete, hovorím o syntetickej produkcii. E, poprosím stručne, pretože je jasné, že E, sa e, prichádza stále viac a viac ľudí, pretože budeme čo skoro hlasovať. Takže pani Venas a potom pani Incel, ak sa nemýlim, a potom e, krátka reakcia mm, z spodia. Takže Pán Lenas, nech sa páči. No, ďakujem pekne, som rád, že prichádza stále viac ľudí na takúto dôležitú tému, ako sú drogy v Európe. Uh, v holandskom kontexte e, vždy e, v podstate Holandsko je na prvom mieste medzinárodného rebríčkov, ale e, to, čo sa nám nepodarilo vo futbale za mnohé roky, to sa nám darí v drogách, ako vidím. A opäť toto len potvrdzuje. Holandsko bolo spomenuté minimálne 247 krát vo vašej správe a na to nie sme teda hrdí, ale v každej správe v podstate ide o obchodovanie e, kokainu, ďalších látok, e, nové psychoaktívne látky a tak ďalej. Na mnohých miestach sa spomína Holandsko, takže ďakujem pekne obom rečníkom za to, že toto zdôraznili. Je dôležité zdôrazňovať tieto veci predovšetkým aj vzhľadom na aktuálnu politickú diskusiu v Holandsku, kde sú strany, ktoré navrhujú, aby sa jednoducho už ďalej neriešila trestná činnosť v súvislosti s drogami, ale aby sa reglementoval trh s drogami, aby sa legalizovali aj tvrdé drogy v Holandsku. Z vášho pohľadu, a to je otázka na oboch rečníkov, ako vy hodnotíte takúto novú politiku v Holandsku? ak by teda mala byť schválená. Ak nemôžete ísť do konkrétnych, konkrétnych príkladov, tak vo všeobecnosti, ak jeden členský štát 27 sa rozhodne legalizovať tvrdé drogy, čo to bude znamenať z európskeho a cezhraničného pohľadu, keď o ďalších 26 členských štátov bude naďalej bojovať proti trestnej činnosti v súvislosti s drogami. Čo to bude znamenať v cezhraničnom kontexte a v európskom kontexte? To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ďakujem za veľmi dôležitú správu. Uvádza sa v nej, že e, v podstate trh s drogmi vedie k trestnej činnosti a k samovraždám. Hovorili ste aj vy o tom, mladí ľudia prichádzajú o život v dôsledku e, týchto chorých prejavov, eskalácie násilia. Takisto v správe upozorníte na to, že e, na medzinárodnej úrovni je dobrá štatistika o tom, o, o páchaní trestnej činnosti, o vraždách a organizovanej trestnej činnosti. Toto prepojenie medzi nezákonnými drogami a trestnou činnosťou a vraždami nie je jasná. Nemáme dostatok údajov na túto tému. Napríklad len 10 z 28 EU členských štátov a vrátane Norska a Turecka systematicky produkujú daje na túto tému. Podľa mňa to je e, jav, ktorý vyvoláva obavy a určite to bude brániť snahám pri hľadaní efektívnych riešení v jednotlivých štátoch, ale aj spoločne medzi krajinami. Ako mienite riešiť problém, že nie sú porovnateľné údaje v EÚ? A dve posledné otázky. Aké opatrenia Podobne ako sa kolegovia pýtali, aké opatrenia podľa vás sú najdôležitejšie v boji proti organizovanej trestnej činnosti a môžete nám povedať niečo viac o e, partnerstvách medzi agentúrami, ktoré ste spomenuli, ktoré sú v kapitole operačných reakcií. Ďakujem pekne, pani Enteveld. Vy ste sa vzdali vášho času pred chvíľkou a teraz vidím, že ste sa prihlásili, takže pokrosím sa 30 sekúnd len. Ja by som chcela len krátko zareagovať na to, čo povedal kolega Lenard. Eh, v podstate eh, mať holandskú diskusiu v tejto komore. Nebudem sa vyjadrovať ku karikatúre návrhu mojej strany, pretože my navrhujeme, aby sa ukončila zbytočný, drahý a úplne nevhodný boj proti drogám pretože my, nám ide o zdravie a bezpečnosť ľudí. My chceme ukončiť kriminálnosť a vojny gangov e, v súvislosti s drogou politikou. Chceme ukončiť nezákonné vyhadzovanie toxického odpadu do prírodu. Doterajšie politiky zlyhali tak, že sa pokúsme použiť niečo iné. Áno, vyjadrili ste sa, pochopili sme to. Teraz vraciam slovo na pódium. Poprosím vás, ak by ste Eh, mohli reagovať na konkrétne otázky, ale uh, už by sme mali hlasovať, takže poprosím, majte toto na pamäti. Nemám mikrofón. Uh, ďakujem pekne. Ja viac zareagujem na niekoľké otázky a v každom prípade uh, sa môžeme v najbližších dňoch stretnúť uh, podrobnejšie v bilaterálnych stretnutiach. Zašlem vám odkaz. Pre všetkým ďakujem, že ste prišli a prejavili váš záujem. Samozrejme, niektorí z vás ste si aj správu počítali, čo je pre nás dobrá správa. Uh, začnem s otázkou tota pána Petersa. Ja by som povedal, že časť odpovede je v tých operačných častiach, ktorý spravil kolega z Europolu. Myslím si, že je potrebné posilniť spoluprácu, čo znamená zároveň naďalej zhromažďovať dôkazy. A sú špecifické programy nielen pre kokain, aj pre heroín, či pre iné látky, kde máme spoluprácu e, medzi EU a USA napríklad, e, podpis, e, program podpisu o heroínu, čo sa týka syntetických drog. Toto je veľmi užitočné, pretože je veľmi dôležité pochopiť procesy, ale nie len samotné drogy, ale aj prekurzory a predprekurzory, ak chceme riešiť problémy E, nemôžeme riešiť iba konečný produkt. Pani Cipel, mnohé otázky, je zo pár hlavných odpovedí. Poprvé, produkcia kanabisu, produkcia syntetických drog a produkcia extázie v Európskej únii, tak ako povedal kolega, E, vyvolávajú, produkujú množstvo odpadu, e, výrobného odpadu. A samozrejme, e, keď tento odpad sa zahadzuje nezákonne do prírody, tak je tu v správe odhad dopadu na životné prostredie a náklady spoločnosti na rehabilitáciu týchto území. E, potom je tu epidemiológia odpadových vod. Áno, zhromažďujeme informácie, podporujeme e, zhromažďovanie údajov o odpadových vodách. Pomáha nám to e, pochopiť. Je to jeden z doplnkových nástrojov. Pomáha nám to pochopiť, ako sa mení spotreba nie je to ukazovateľ toho, taký, ktorý môžete použiť samostatne, ale spolu s tzv. cez analýzu krížových ukazovateľov, cez údaje o e, ponuke, cez údaje o zabavených látkach. To všetko nám pomáha zisťovať, ako sa mení situácia, aj keď to má dopad alebo pôjde napríklad k významnému nárastu spotreby. Otázka na syntetické drogy, ktoré e, sa vyrábajú v EÚ v Lani. 58 nových psychoaktívnych látok bolo detekovaných na európskom trhu, to znamená jedna za týždeň, ale hovoríme len o nových, nových, ktoré sme zistili. Celkové všetky tie, ktoré pred, vznikli pred dvoma, troma rokmi a opäť sa občas vyskytujú všetci, všetkých spolu ich 780 a v roku 2018 z nich 370 sa opätovne, kde, tam, kde tu vyskytlo na európskom trhu. Potom tu bola otázka o úmrtiach v dôsledku užívania drog v Európskej únii v roku 2018 asi 9500 úmrtí v, súvisl- v súvislosti s užívaním drog v Spojených štátoch, to bolo 72 tisíc. Eh, opýtali ste sa na kanabis, bolo tu aj zo pár otázok o kanabise, takže eh, na ne zodpoviem a to je všetko asi na dnes, pretože musíte hlasovať. Eh, čo sa týka ďalších otázok, tie preiskutujeme neskôr. Teda otázky, ktoré sa týkali kanabisu. Poprvé je pravdou, že je tu obrovský náraz za posledný rok potencie a obsahu a koncentrácie tetrahydrokanabidiolu v kanabisu a rastlinnej výroby, či už z EU alebo v EU, ale aj taj, takisto aj v kanabisovej živici. A je tu veľký potenciálne riziko nárastu e, psychoaktívnych príhod, a v Kanade vieme, že tu došlo aj k nárastu a zatiaľ ešte nie je možné v plnom rozsahu vyhodnotiť novú legislatívu v Kanade, ale zdá sa, že čiastočne to súvisí aj s novým reglementačným rámcom kanabisu v tejto krajine. Potom, čo sa týka regulovaných trhov, s kanabisom. Mám pre vás dobrú správu. Dopracúvame novú správu, v ktorej do detailov analizujeme regulované trhy v Spojených štátoch a teraz v Kanade. A bude to k dispozícii možno za mesiac či za dva a rád to predložím, predstavím v tomto výbore. Najbližšie mám množstvo ďalších odpovedí, ale rád by som teraz odovzdal slovo. Ďakujem pekne za vynaloženosť na opravu všetkým, za ochotu prísť. E, poskytnúť odpovede mailom, písomne a tak ďalej. Samozrejme, č- e, poslanci čakajú, prejavili záujem a čakajú odpovede. Prejavili záujem o tú správu za rok 2018 a tie údaje, ktoré sú spomenuli, sú naozaj alarmujúce, takže poprosím, pomôžte nám. Ja spravím to isté ako Alexis, čiže ak máte nejaké otázky, Zareagujem na ne neskôr. Veľmi stručne e, niekoľko otázok o tom, ako môžeme zefektívniť našu prácu. No, boli tu diskusie predtým, ako som vošiel do miestnosti, o tom, ako získať správne údaje v, cez in, z internetu od poskytovateľov. To je dôležitá vec. E, zákonný prístup E, orgánov presadzujúcich práva to podporujeme v tomto rozsahu a aj to, že by sme mali mať možnosť mať taký právny rámec, ktorý bude prispôsobený na aktuálnu situáciu zabavenia výnosu z trestnej činnosti. Tu je smernica o praní špinavých peňazí. Tá je dôležitá spolupráca s krajinami mimo EÚ keďže sú tu veľké trhy v Južnej Amerike, tak chceme mať lepšiu spoluprácu s krajinami ako Kolumbia, spoločenskými štátmi. To zvažujeme. Spolupráca s odvetvím. Videli ste na poslednej priesvitke eh, že toto zariadenie sa nekupuje desi na ulici, čiže musí tu byť prepojenie a spolupráca s eh, odvetvím, aby sme mali potrebné údaje. Toto sú opatrenia, ktoré by sme mohli vložiť do stratégie. Potom, čo sa týka prístavu 6 rokov, rok po roku sme mali nárast kedy si sa platilo colníkovi tisícka za to, aby zavrel oči teraz sa platí stále viac, ale čo môžeme spraviť s eh, mladými? No to sú ľahko zarobené peniaze, tomu nepotrebujete žiadne vzdelanie, vzdelanie vám nevždy pomáha, ak chcete dosť zarobiť. A máte ľah, je veľmi ľahké prísť do tohto podnikania, nie je to ako pri obchodovaní s ľuďmi, to sú to ľahko získané peniaze a mladíci od 10 do 12 rokov, tí sú cieľovou skupinou orga, páchateľov organizovanej trestnej činnosti, snažia sa ich dotiahnuť do tohto systému a raz skončia ako vrahovia a podobne. Takže vidíme, koľko syntetických drog sa vyrába. No niektoré údaje nájdete v našom dokumente, ale je tu nárast, prudký nárast. Ak sa pozriete na správu z roku 2016, čo sa týka údajov, prepačte. No, myslím si, že otázke o reglementácii, to už je politická záležitosť, to nie je na nás. Ja som zdôraznila, aj v správe sa zdôrazňuje, že nie je iba trh v jednej krajine, vždy je tu globálny trh a sú tu vzťahy medzi krajinami EÚ, ale aj, aj mimo EÚ. Ďakujem pekne za otázky, samozrejme na ne zareagujem neskôr. Ďakujem pekne. Ďakujem vám obom. Myslím, že tie no, odpovede aj otázky boli veľmi relevantné Naďalej o tom budeme diskutovať, budeme sledovať e, všetky správy a ďakujeme vám za snahu. Už máme tu ten európsky model, európsky prístup. E, šokovalo, šokovala ma tá miera úmrtnosti v Európe, e, že to stúplo na 90 tisíc a v Spojených štátoch je to 72 tisíc e, ročne. to je v podstate polovica. Niečo za tým musí byť určite, takže v každom prípade vám ďakujem. So now let's, let's, let's make it an additional minute of our time with... Takže ďakujeme aj e, tlmočníkom. No, my sme v podstate e, natiahli e, to dnešné rokovanie do poludnejšia, ale teraz budeme hlasovať. E, a teraz prvé hlasovanie návrh uzavretie dohody o štatúte medzi Európskou úniou a Čiernou horou o činnostiach vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v Čiernej hore. Spravodajkyňa pani Betina Folach, Folat a máme len jeden pozmenujúci pozmeňovací návrh, ani žiadne vlastne, žiadne, e, takže e, je to záverečné hlasovanie, ale predsa len je tu jeden e, pozmeňujúci návrh Sida Rego, GUE, Takže to sa týka odporúčania pre hlasovanie. Takže neskôr hlasujeme pre, e, o, o tomto pozmeňovacom návrhu, takže otváram hlasovanie. EPP, want to, EPP one too many. Je, te, je tu jeden hlas navýše GUE. Takisto EP, GUE, e, jeden navýše aj EPP. EPP je v poriadku, takže GUE tam máte o jeden viac, e, niečo sa deje. Štyria, títo štyria, áno. Technický servis e, nám e, povedal, že jednu kartu treba stiahnuť za GUE. Dobre, teraz je to v poriadku. Takže teraz je to v poriadku. Končím hlasovanie a uvidíme. That is nine plus Takže 9 e, za 44 pro, e, proti, takže je to zamietnuté. A teraz e, návrh odporúčania ako takého, otváram, hlaso- ako také, taký, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Takže končím hlasovanie. Áno, 43 e, za, 9 proti je to e, prijaté. Ďakujem pani e, Folát. A teraz e, druhý návrh odporúčania. Je to v podstate to isté. Máme tu pozmeňujúci návrh e, na zvrátenie odporúčania GUE. A týka sa to dohody so Srbskou republikou a Európskou úniou, ktorá sa týka činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobežnú stráž. Takže hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu GUE. Otváram hlasovanie. Je to v poriadku, pokiaľ ide o počty? Dobre, takže končím hlasovanie. 10 proti 44, e, takže je to zamietnuté. A teraz e, záverečné hlasovanie o odporúčaní. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Takže je to uzavreté 44 e, za, 10 proti. Ďakujem pani Volat a ďakujem aj e, spravodajcom. Takže budeme pokračovať 2.30, e, e, komisárka Johansson. Takže 2.30, prosím. Nie je to o tretej, pripomínam, ale je to o pol tretej. Ďakujem vám.